Uh, dear colleagues, la- uh, gentlemen, thank you for coming, two of you, together with me. Three... Dámy a páni, dobrý deň. Uh, sme tu traja, tak možno môžeme počkať dve alebo tri minútky na aby sme začali s piatimi členmi uh, výboru ITRE Our first topic will be... Prvým bodom je výmena názorov o rozpočtových prioritách. Začneme o pár minút. Ah, I will welcome the representatives of the energy community. Uh, dear colleagues, uh, uh, 10 minutes, ten minutes out. We were waiting for... Mm, kolegyne, kolegovia, už meškáme 10 minút, čakali sme na Jaromíra, ten už prišiel, takže môžeme začať. Drahí priatelia, priority ITRE roku 2018, výmena názora so spravodajcom výboru Bače, kolega Vincent, tu je Siegfried, Murešan, tu je tiež. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, drahý kolega. A začneme s vami ako hlavným rečníkom. Let me underline the importance of... Dovolte mi zdôrazniť význam rozpočtu pri realizácii priorít v každej politickej oblasti. A dovolte mi tiež pripomenúť, že musia v rozpočtu 2018, pretože koncom mája o mesiac kvôli krátkosti času medzi zverejnením návrhu správy a hlasovaním v rozpočtovom výbore 20. júna Čiže sa dnes bude hlasovať. Výbor, výbor ITRE môže predložiť svoje stanovisko v forme listu na základe rozpočtového trialógu, pretože je um, prakticky nemožné pracovať stanovisko s kompromismi. Na to nemáme čas, takže na základe súčasných diskusí a hlavne náš kolega Siegfried Mulešan na základe jeho návrhov a pripomienok. Ja zašlem list výboru pre rozpočet. Hlasovanie na výboru, výbore ITRE sa má uskutočniť 11. júna 2017 no a 25. septembra 2017 sa bude hlasovať o uznesení. No, takže v uznesení by sa dalo zohľadniť, e, zohľadniť, e, zohľadniť vyjadrenie alebo stanovisko výboru ITRE. No a e, na výboru ITRE môžu sa vyjadriť pilotným projektom a prípravným aktivitám. Viem, že to zašlete každého na sekretariat ITRE do 27. apríla, čiže do dvoch dní bohužiaľ veľmi krátka čas, krátky čas, ale môžete prekladať svoje myšlienky k pilotným projektom a prípravným aktivitám a opatreniam v budúcom roku 2018 do 27. apríla, čo je záverečná lehota. Takže požiadam teraz kolegu z rozpočtového výboru, nech nás uvedie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za pozvanie, za to, že ste ma prijali dnes, e, aby sme hovorili o prioritách, e, o rozpočtu, prioritách rozpočtu v budúci rok. My sme e, v marci na moju správu o usmernení na rozpočet na budúci rok a to je miesto, kde parlament stanovuje politické priority, o ktorých si myslíme, že by mali byť zohľadené v rozpočte Európskej únie na budúci rok. Ďalšia fáza, ako ste povedali, pán predseda, taký, že Európska komisia predloží koncom mája návrh rozpočtu a potom začneme rokovania s radou. Už sa dohli na rozpočne. No a ja by som najskôr chcel s vami diskutovať o politických prioritách, ako som ich predložil v správe, ktorú sme prijali veľmi veľkou väčšinou na plenárnom zasadnutí. Čo je ešte dôležité, dôležitejšie, rád by som si vypočul vaše názory, čo, na čo by sme mali trvať v diskusiách s komisiou a s radou, aké oblasti chceme, aby boli zohľadnené a na ktorých máme trvať v nadchádzajúcich mesiacoch. Ja predkladám dve veľké politické priority. Po prvé, rast a zamestnanosť a po druhé, bezpečnosť občanov, pretože ja som presvedčený o tom, že toto očakávajú občania od Európy, zamestnanosť a bezpečnosť pre občanov. No a prvá priorita rast a zamestnanosť. Ja si myslím, že tento výbor má veľmi dôležitú úlohu, pretože ako si myslím, že môžeme dosiahnuť rast a zamestnanosť, a ako myslím, že by sme mali použiť a využiť rozpočet EÚ. Myslím, že treba posilniť naše hospodárstvo, aby bolo konkurencieschopnejšie, na to, aby sme to dosiahli. Inovácie, výskum, infraštruktúra sú kľúčovými elementami. No a v tejto oblasti váš výbor je v prvej línii. Takže ja by som chcel, aby nasledujúce projekty boli posilnené Horizon 2020, nástroj Connecting Europe, COSME, Erasmus a samozrejme iniciatíva pre mládež, pre zamestnanosť mládeže, pretože mladí v Európe si zaslúžia, aby sme stáli po ich boku. Takže Horizon 2020, nástroj Connecting Europe, COSME, Erasmus a iniciatíva pre zamestnanosť mládeže, to musí byť podporené k horizontu 2020. Vieme, že miera schváľovania projektov v tomto MFF je oveľa nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Teraz je to 13% a v prvých rokoch tohto MFF to bolo 13%. Takže nám sa darí financovať len 13% dobrých výskumných projektov, ktoré žiadajú o financovanie. V predchádzajúcom MFF to bolo 19%, čiže je to nižšie a na to dve príčiny. Poprvé, získávame viacej projektov, a veľa z nich je veľmi dobrých a príčina číslo 2 je, že naše finančné zdroje v rámci Horizontu 2020 sú obmedzené a už boli ovplyvnené vytvorením EFSI napríklad. Keďže ja chcem, aby sme financovali dobré projekty, ktoré požiadajú o financovaniu, financovanie, pretože nemám menej projektov, práve naopak, veľmi veľa dobrých projektov, ehm, žiada podporu a to je dobrý signál. A my musíme posilniť horizont v eh, programe Horizont 2020. A bolo to zasiahnuté, keď, bolo vytvorené, keď bol vytvorený fond FC. Ja som ho podporoval od začiatku, myslím, že to bolo dobré eh, na prekonanie investičných eh, medzier, ale tie škrty v rámci horizontu 2020, keď bol vytvorený FC, musia byť zvrátené a často sa urobí revíziou vedročného finančného rámca 2014-2020 a Horizon 2020 dostane 200 milión, o 200 miliónov eur viac, keď bude prijatá revízia a to je dobrý signál. No a rovnako sa má byť v rozpočte na budúci rok zvýšiť eh, alokácie hlavne na základný výskum, ako napríklad program Marie Curie a, a výskumný program Európskej výskumnej rady. Takže, ako som už povedal, inovácie, výskum, to je prvá priorita veľmi dôležitá infraštruktúra, pretože ovocujeme hospodárstvo, ehm, láka investorov a posilňuje kapacitu vytvárať pracovné miesta a e, na starost máme Európu, Kosme, pretože musíme podporovať e, malé stredné podniky za iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, no a samozrejme Erasmus. Veľa závisí tiež od revízie MFF. No, my v parlamente sme splnili svoje úlohy, rád by som informoval kolegov, aby ste mali vedieť, že my sme splnili naše úlohy a teraz to zložka na rade malo to byť na programe veľké všeobecné záležitosti dnes do obeda, ale pán predseda Veľká Británia požiadala, aby to bolo vyškrtnuté z dnešného programu a oni nechcú e, revíziu MFF, aby to bolo prijaté pred voľbami Veľkej Británii nemá to priame dopady na nás, ale to má dopady, aká revízia MFF nebude prijatá, pretože revízia MFF umožňuje presun 200 miliónov eur, eur pre Horizon 2020, 330 miliónov pre Connecting Europe, 100 miliónov pre Erasmus a 100 pre Kosme. Takže nie sú tu okamžite rizika, ak to nebude teraz prijaté, ak sa to neskôr aj niekoľko mesiacov. A ohrozí to projekty, ktoré sú dôležité pre váš, váš výbor a ktoré sú aj mojimi politickými prioritami. A ak remizia MFF nebude vôbec prijatá. Teraz FC2. Keď komisia navrhala FC2, tak eh, predložili presun malej, navrhli malý presun za CEF a my sme povedali, že CEF a Horizon 2020 nemôžu byť ovplyvnené tvorením FC2, tak ako to bolo v prípade FC1. No a dvaja spravodajcovia pre FC2 navrhujú žiadne ďalšie škrty, to finančné nástroji Connecting Europe, aby všetky finančné prostriedky pre FC2 boli novými a to je môj návrh Takže v rámci rokovaní o rozpočte na budúci rok budeme presadzovať eh, stanovisko, o ktorom sme presvedčení, že ja v záujme výboru ITRE, že nástroj, finančný nástroj Connecting Europe by nemal byť eh, ovplyvnený vytvorením fondu FC2. Teraz, čo sa týka výboru ITRE, minulý rok pre rozpočet eh, v rámci rozpočtového konania rada navrhla zníženie niektorých administratívnych výdavkov agentúr v súvislosti s implementáciou Horizon 2020 a Joint Undertakings. My sme povedali nie a obnovili sme to na úroveň komisie. Ehm, toto bude moja pozícia tiež a ja ne príjmem, aby administratívne výdavky agentúr, ktoré pracujú na horizonte 2020 a joint undertakings. Ja nebudem akceptovať ehm, akokoľvek, akokoľvek znižovanie rozpočtu Existuje jedna agentúra, agentúra pre spoluprácu Grecké únie, ktorá žiadala, aby ich personál bol navýšený, zvýšený o 30 miest, pretože majú nové úlohy po aktualizácii nariadenia o bezpečnosti dodávok plynov a onako sieťové kódy a usmernenia, takže budú žiadať 19,59 v porovnaní 13,27 milióna eur na tento rok. Takže oni žiadajú zvýšenie rozpočtu. Myslím, že to je rozumné, pretože majú dodatočné úlohy. Ale mňa by zaujímalo, pán predseda, mňa by zaujímalo stanovisko, názor vášho výboru k tomuto bodu, či by mali zvýšiť rozpočet agentúry pre spoluprácu Energetickej únie. Bude moment vyšpecifikovaný špecifikovaný v tom liste, ktorý nám zašlete výboru pre rozpočet mene výboru ITRE, by bolo užitočné, či ste presvedčení o tom, že žiadosť tejto agentúry na to, aby dostala viac finančných prostriedkov, je odôvodnená. Pre nás to je odôvodnené, ale vy dokážete lepšie zhodnotiť. Posledná vec, pilotné projekty Ako viete, rozpočet pre pilotné projekty je prípravné aktivity a my budeme postupovať nasledovne. Navrhneme balíček pilotných projektov, ktoré navrhneme na financovanie na základe návrhov z rôznych parlamentných eh, výborov, čiže dosiahneme nejakú rovnováhu a budeme postupovať presne ako minulý rok financovanie, vidíme pilotné projekty, ktoré boli zaslané komisii na predbežné vyhodnotenie, vyhodnotenie a ktoré získali z komisie známku A alebo B, alebo hodnotenie A alebo B. Pilotné projekty, ktoré získali hodnotenie C alebo menej ako C, či ktoré komisia neoznačia dobre, tie nebudú zaradené do balíčka na financovanie, ale tie, ktoré dostanú hodnotenie A, tam je veľká pravdepodobnosť, že budú financovanie a rovnako aj tie, ktoré dostanú B. A preto je dôležité, kolegyne, kolegovia, aj všetky vaše návrhy, ktoré kde máte. Je dôležité, aby boli poslané komisii. Lehota je 3. maj. Takže akékoľvek privátny projekt alebo prípravné podrenia, aktivity, ktoré máte, musia sa dostať na komisii do 3. maja. Myslím, že predseda spomenul, že ich treba najskôr poslať sekretariátu ITRE, tak 27. apríla. Ja do toho nebudem zasávať, predseda vie viacej detálov, ale záverečná lehota, keď musia byť na komisii, je 3. mája, pretože komisia ich musí predbežne vyhodnotiť tak, aby my na výbore pre rozpočet sme vedeli, či sú dobré alebo nie a či sa dajú zaradiť do záverečná balíčka. A ja z výboru ITRE si želám čo najviac, Eh, projektov, skomplikovalo by mi to život, ak ich bude veľa, pretože budem musieť eh, si zvoliť, ale ja chcem, aby sme predložili dobré pilotné projekty, aby sme veľkú skupinu, z ktorej môžeme vyberať, aj keď mi to skomplikuje život, pretože budem musieť eh, rozhodnúť, tak by som vás chcel vyzvať, aby ste predložili všetky pilotné projekty. Vážený pán predseda, ja dúfam, že toto je začiatok našej spolupráce, keďže som všeobecný spravodajca pre rozpočet na budúci rok, je dôležité, že keď komisia predloží návrh rozpočtu koncom mája a predloží čísla, je veľmi dôležité, aby sme boli stále v kontakte, aby sme stále viedli dialog, pretože vaše priority patria tiež z mojej priority inovácie, výskum, infraštruktúra. Takže môžem vám povedať, moje dvere sú otvorené a dúfam teda, že toto je začiatkom nášho dialogu a dúfam, že nie je koniec. Ďakujem pekne. Pre nás je to kľúčová diskusia o rozpočte 2018. Nebudeme mať už veľa možností. Najdôležitejšou vecou bude ten list, ktorý pošlem výboru pre rozpočet a samozrejme v júli budeme hlasovať predtým o našom uznesení. Ale dnes teda máme možnosť diskutovať o myšlienky o pilotných projektoch a prípravných aktivitách. Kolega z rozpočtového výboru e, povedal to isté, ako som navrhol na začiatku, takže je dôležité o 3 do 3 dní pošlite do 27. apríla návrh nášmu sekretariátu. Ďakujem pekne. Dovolte mi ešte povedať, keďže cítim sa zodpovedný za celú záležitosť o mene výboru IT. Dovolte mi ešte dodať, že 7 bodov to nie je také jednoduché povedať stručne. Prvý bod je veľmi krátky. My si uvedomujeme finančné obmedzenia. Finančné prostriedky treba využívať efektívne. To si veľmi dobre uvedomujeme. To je prvá vec. Druhá vec. Ďakujeme veľmi pekne za váš dôraz na konkurencieschopnosť a rasta. Tretia vec. To je pre nás, pretože sa cítime zodpovední za reálne hospodárstvo, reálnu ekonomiku. Polnohospodárstvo a výbor pre polnohospodárstvo je tiež reálna ekonomika, ale možno všetko ostatné, možno trošku venvy, ale to je skutočne reálne hospodárstvo čo sa týka nášho výboru. Takže je veľmi dôležité rešpektovať existujúce záväzky, sľuby a je to dôležité, pretože reálna ekonomika nepríjme, ak zmeníme naše financovanie, podporu a tak ďalej. Bod číslo 4. Veľmi dôležité je vyhnúť sa škrtom, existujúcich bežiacich projektoch. Číslo 5 je trošku dlhšie, pretože vy ste definovali svoj prístup k rozpočtovým uh, všeobecne. Máte pravdu, bezpečnosť je dôležitou vecou, ale z tohto hľadiska máme isté povinnosti, napríklad dodávky energie a bezpečnosť energetických dodávok, to je tiež naša zodpovednosť a mohlo by to byť prepojené s nástrojom Connecting Europe. No a spolupráca s energetickou, energetickým spoločenstvom. Ale bezpečnosť, interná bezpečnosť, napríklad boj proti terorizmu, znamená to počítačovú bezpečnosť tie ďalšie veci, takže to musíme zohľadniť. Samozrejme najdôležitejšou vecou je sociálne zabezpečenie, povieme vnútorná, vonkajšia a sociálna bezpečnosť. A my cítime maximálnu zodpovednosť, pretože výbor pre zamestnanosť, čo je pre nás veľmi dôležité, môže byť aktívny, ak vytvoríme e, vhodnú atmosféru a prostredie pre malé a stredné podniky, priemysel a tak ďalej, a tak ďalej, lacná energia, energetické dodávky a teď, a teď. Takže to je skutočne ten najdôležitejší bod inovácie, výskum. Samozrejme, my sme plne zodpovední za všetko v týchto otázkach. My sme tiež vyčlenili prostriedky EFSI. Vieme, že v prípade inovácií a výskumu výsledky nemôžeme čakať o rok, dva alebo tri. Sú to dlhodobé výsledky, dlhodobé vplyvy. Je ťažké povedať, že chceme zastaviť takýto vplyv na naše hospodárstvo v priebehu 5 alebo 10 rokov. Takže prosím, nezastavujeme naše projekty. A musíme byť proti zastavujeme našich projektov, napríklad projekt Marie Curie Skłodowska, pre veľkú časť našej mladej generácie. Je veľmi dôležité, že sme mali takýto prípad, že to je na pol roka sme zastavili financovanie, z mnohých hľadisk to bolo hrozné a nebolo to dobrým príkladom pre mladých. Takže my cítime zodpovednosť za to. A ďalej my tiež zodpovedáme za digitálnu a energetickú úniu. Znamená to nástroj Connecting Europe, celá infraštruktúra, telekomunikácie, infraštruktúra. Neustále financujeme. Európska komisia pripravila osobitný program pre priemyselné regióny. Reindustrializácia, je tu tiež o vytváranie pracovných miest, sociálneho hľadiska, priemyselného hľadiska veľmi dôležité. A oni budúci rok pravdepodobne navrhnú pre tieto projekty osobitné financovanie. Zatiaľ to nevieme celkom presne, ako to bude vyzerať, ale z nášho hľadiska je tiež veľmi dôležité. Bod číslo 6. Vy ste hovorili tiež o agentúrach ako ACER o možnosti financovania. To na základe nášho balíčka čistej energie je veľmi dôležité, aby sme mali rozumné financovanie pre takéto agentúry. Cítime sa zodpovední za minimálne 8 alebo 9 agentúr VU. E Ďalej presuny z, jedného, z jednej oblasti do druhej. To nemôže poškodiť existujúce projekty. To je tiež veľmi dôležité, pretože o tom sme už hovorili, aj s niečo také spomenuli. A to trvá jedna ďalšia vec. Výbor ITRE, rovnaké priority, rozpočie EU a tešíme sa na plodnú spoluprácu s výborom pre rozpočet to byť dobrá spolupráca, nemáme veľa času, ale vzhľadom na finančné limity chceme dosiahnuť konštantné trvalé financovanie pre všetkého, čo súvisí sociálnou zabezpečenosťou, sociálnou istot, sociálnymi istot, istotami, e, to znamená zamestnanosť, priemysel a tak ďalej. Ďakujem pekne, kolegyne, kolega, to sú všeobecné pripomienky. O tom hovorím s niektorými kolegami v výbore pre rozpočet na základe našej interných diskusí vo výbore ITRE. Kolegyne, kolegovia, teraz je čas na ďalšiu diskusiu o tejto otázke. Takže prosím, môžete sa vyjadriť a k tejto veci, ak si to želáte. Nech sa páči is floor yours, Pán Česek. Ďakujem. Pán spravodajca, ďakujem za váš príspevok. Ďakujeme za všetky cenné informácie, ktoré ste nám dali. Toto nám poskytuje predstavu o tom, čo nás čaká v roku 2018. Koncom februára ministri financí schválili odporúčania o rozpočte EÚ na rok 2018 a naznačili, že v roku 2017 sa budú sústrediť na efektívnu reakciu na migračné výzvy, bezpečnostné mm, hrozby a budú sa snažiť podporovať ekonomiky členských štátov. Spravodajca o tom hovoril, takisto ako aj predseda samotný. A som veľmi rád, že vidím, e, že napriek finančným obmedzeniam v niektorých členských štátoch aj záväzkové platobné rozpočtové prostriedky EÚ E, sú pod kontrolou a e, odrážajú reálne potreby. Som presvedčený o tom, že poslanci budú súhlasiť s tým, že na rok 2018 v rozpočte musíme poskytnúť dostatočnú úroveň financovania, tak aby sme efektívne vedeli podporovať inovácie, v priemysle EÚ a takisto aj rozvoj malých a stredných podnikov. Toto um, bude naďalej stimulovať ekonomiku, nové pracovné miesta budú vznikať. A takisto ďalšie ciele v rozpočte na budúci rok. Napriek súčasnej ťažkej situácii v Európskej únii je potrebné, aby sme navyšovali rozpočet. Ekonomika um, sa musí stabilizovať a ja si myslím, že je to realizovateľné na základe súčasných rozpočtových predpokladov, ktoré pravdepodobne budeme mať. Vďaka práci nášho výboru aj iných výborov sa budeme schopní dohodnúť na rôznych cieľoch a želám samozrejme spravodajcovi veľa úspechov. E, ďakujem, pán kolega, za tieto príspevky a úvahy. E, to, čo hovoríte, to sú zároveň aj odporúčania pre mňa ako pre predsedu a na prí, samozrejme aj na prípravu listu. Mm, ďakujem, pán predseda, ďakujeme za prezentáciu a vítame to, že zdôrazňujete mladých ľudí, rast a nové pracovné miesta a Jerži takisto zdôraznil výskum a vývoj. Musíme investovať do všetkých prvkov produkčného reťazca a rozvoj, vývoj a výskum je o e, budúcich pracovných miestach. ACER e, v súčasnosti má stále väčšie zodpovednosti, potrebuje dostatok personálu a finančných zdrojov, aby vedel naplniť efektívne svoje úlohy. A Náš výbor e, bojuje veľmi za Horizon 2020, Erasmus a CEF, takže ďakujem za to, že ste to spomenuli. Ja sa obávam, že Spojené kráľovstvo, moja krajina, presadí tvrdý Brexit a potom už nebudeme e, členom kolaboratívnej e, výskumnej komunity, e, ktorá je potrebná na rozvoj e, kozmonautik výrobky alebo automobilového priemyslu, ale napríklad aj pre oblasti zdravia je tento výskum nevyhnutný. Takže bohužiaľ tohto sa obávam. Ďakujem, Tereza. Pán Kohlíček sa vyjadrí. Mám niekoľko poznámok. Ďakujem, pán predseda. V rámci tých investičných akcií v Connecting Europe Facility. Tam sú aj multimodálne koridory, ale podľa smernice, ktorú prijal e, parlament, sa má prepojiť e, sever a juh plynovody, konkrétne Štork, Poľsko a Česká republika a potom Poľsko slovenský plynovod e, prepojenie je to výsledok plynovej krízy a dúfam, že e, sa toto nestratilo z rozpočtu na budúci rok, že sa to zafinancuje. Druhá pripomienka, neviem, či je niečo v rozpočte na financovanie vysokonapäťových sietí, e, pretože prepojenia vysokonapäťových sietí je veľmi dôležité. Nemecko dlhodobo nezvláda si prepojiť východ, západ a sever, juh, to je známa vec, ale ja hovorím o prepojeniach cezhraničných e, medzi inými štátmi. Chcem vedieť, či na to je finančná kapacita vyhradená, najmä smerom na Balkán. A tretia vec, technický rozvoj, najmä v leteckom priemysle. Letecký priemysel, takisto ako kozmo, kozmický priemysel, to sú kľúčové zložky. Dnes sme hovorili o tom, ako by v budúcnosti mala vyzerať európska kozmonautika. No a je dôležitá, aby v rozpočte letecký priemysel naozaj bol e, výrazne podporovaný, pretože v niektorých častiach leteckého priemyslu e, sa neobideme bez dodávok e, zvonka z, z krajín mimo Európy. Takže rozvoj, vývoj, E, technologický vývoj, to musí byť v rozpočte dostatočne podporené. Ďakujem Jaromír za tieto pripomienky a teraz ďalší rečník, pán Pavel Telička. Ďakujem, pán predseda, príjemné popoludnie. Ďakujem za úvodné príspevky spravodajcu. Ehm, ja podporujem váš všeobecný prístup. Ehm, zdôrazňujete naozaj tie potrebné a správne veci, s tým môžem súhlasiť. Ide to v, vo filozofii v duchu výboru ITRE. No a ešte z mojej strany niekoľko pripomienok chcem sa vyjadriť aj k e, interakcii s inými finančnými nástrojmi. Vy ste hovorili o FC a vy ste urobili také hodnotenie, s ktorým súhlasíme. Vieme, ako bol zriadený fond FC. Vieme, že to bolo na úkor iných e, finančných fondov e, a nástrojov. Výbor ITRESTY nie je spokojný, no ale taká je realita. No a ja sa chcem spýtať, aký úspešný je fond e, FC pri podpore skutočne inovatívnych projektov. Možno sa naše hodnotenia mm, líšia, ale ja to vnímam dosť kriticky. V niektorých oblastiach inovatívna povaha financovaných projektov je minimálne mm, spochybniteľná. ďalší vývoj alebo rozvoj fondu EFSI na úkor Horizontu 2020 alebo iných projektov v budúcnosti e, pre mňa je nepriateľný. A to isté e, platí aj pre malé a stredné podniky, ale to je iná téma. E, pán spravodajca, vy ste to správne povedali. Naša ekonomika musí byť konkurencieschopnejšia. Hospodársky rast a pracovné miesta potrebujeme, ale to nie je spôsob, ako ich vytvárať. Toto Ďalšia pripomienka. Financovateľnosť projektu, ten pokles 19 na 13 mm, to hovorí samo za seba, podľa mňa. Vy máte veľmi dobré predstavy a zámery, podľa mňa, ale všetci vieme zároveň, aké sú výzvy. Vy ste to sami spomínali, keď ste hovorili o bezpečnosti občanov ten rozpočet, ja si nespomínam presne, ale predtým to bolo asi 3%. Vieme, že to bude rásť a vieme, že to nebude jednoduchá výzva. Nebude jednoduché presadzovať e, iné finančné nástroje na úkor bezpečnosti občanov. To je samozrejme priorita, ale um, aj projekty výboru ITRE sú dôležité. Pokiaľ ide o výber projektov, využívam to, že je tu komisia prítomná a chcem uh, povedať, že dúfam, že komisia bude presvedčivá, že bude presvedčivo robiť hodnotenia A o niektorých hodnoteniach komisie, posúdeniach vplyvov e, môžeme mať svoje pochybnosti. E, nebolo to vždy dokonale v minulosti a chcem poukázať na to, že náš výbor ich bude sledovať veľmi pozorne. No a vy ste ešte hovorili, aby sme sa vyjadrili k agentúre ACER. E, ja podporujem váš prístup, povedala to jasne aj Tyriza, pán predseda to povedal. Chceme, aby ACER mal väčšie právomoci, ale musíme si aj uvedomiť, že má stále viac práce. Takže v mene našej skupiny môžem povedať, že podporujeme e, rozšírenie právomoci ACERu. A ešte jedna poznámka, e, ktorá možno nesúvisí s touto témou, ale chcem ju povedať najnovší e, vývoj účtov. Ja chápem, že sa blíži e, Brexit a dôležité voľby, ale dôležité voľby sa budú konať najbližšie každé 3-4 mesiace v každom členskom štáte a e, preto chcem rade povedať, že takto sa pokračovať nedá. Je to už neakceptovateľná situácia ako budeme posudzovať, ktorý členský štát je v najkomplikovanejšej domácej politickej situácii, ktoré, politic, ktoré voľby e, sú politicky najcitlivejšie. Takže v stručnosti, pán predseda, ešte raz podporujem vaše pripomienky. Vy ste spomenuli aj niektoré iné priority, ktoré nespadajú do pravomoci e, výboru ITRE E, podporujem pána spravodajcu a musím povedať, že my vás teraz berieme za slovo. Vy ste tu predniesli veľmi silné slova a my to berieme naozaj do slova, do písmena, čo ste povedali. Ďakujem. To boli veľmi dôležité pripomienky. Aj pre spravodajcu z rozpočtového výboru, aj pre mňa. Ja napíšem list rozpočtovému výboru, teda tebe, Siegfried. A teraz poprosím teba o pripomienky. Ďakujem pekne za všetky podnety a pripomienky, ktoré ste mi tu dali. Súhlasím so všetkým, čo povedal predseda výboru, aj poslanci v tom zmysle, že ekonomika sa neposilní a nenapraví sama od seba. Hlavnou politickou prioritou, ktorú sme mali v posledných dvoch rokoch, bola riešenie migračnej krízy. My sme sprístupnili všetky zdroje, ktoré sa dali sprístupniť e, na riešenie tejto problematiky, Madat, Turecký fond, Africký fond a tak ďalej. A teraz ale musíme sa vrátiť k priorite rast a pracovné miesta, výskum, inovácie, malé a stredné podniky, e, mládež cez e, iniciatívu pre nezamestnanosť mládeže a Erasmus. Vy ste povedali, že existujúce a prebiehajúce projekty by nemali byť ohrazené my sme financovali viacročný finančný rámec na základe priorít z roku 2013. Medzi tým sa objavili nové priority ako migračná kríza. My musíme jasne e, rade hovoriť, že my sme schopní sprístupniť nové zdroje, ale potrebujeme aj nové čerstvé peniaze, pretože inak ohrozíme prebiehajúce projekty, keď financujeme nové e, náhle priority. Čiže presuny peňazí sú nepriateľné, ak ohrozujú prebiehajúce projekty. Vy ste spomenuli Brexit. Ja som všeobecný spravodajca pre rozpočet EÚ v roku 2018. Brexit ešte nenastane v roku 2018. Budúci rok Spojené kráľovstvo ešte bude plným členom s právami a zodpovednosťami a vrátane oblasti výskumu. Ja súhlasím s vami, že e, čo príde potom ešte nevieme, Británia veľmi využívala financie na výskum a vývoj. Britské univerzity sú vynikajúce a výskumné ústavy sú vynikajúce, takže preto čerpali veľa peňazí. Ale e, budúci rok ešte Brexit nastane, takže to rozpočet neovplyvní, ale otázkou je, čo príde potom e, s Britániou strátime čistého prispievateľa, prispievateľa do rozpočtu a potom otázkou je, ako sa dlhodobo bude riešiť rozpočet EÚ. Ja som otvorený, v výbore pre rozpočet to už riešime. Hovoríme opäť o vlastných zdrojoch EÚ v dlhodobom výhľade, ako ich budeme riešiť. Nechceme klásť ďalšie bremeno na plecia občanov, ale e, musíme zabezpečiť dlhodobú stabilitu rozpočtu EÚ. FC. E, spravodajcovia pre FC2 hovoria, že nesmieme kratiť financie e, pre e, nástroj Spájame Európu. Ja súhlasím, to je aj môj názor, pán Telička, EFSI bol vytvorený s peniazmi z rozpočtu EÚ a je preto v našom záujme, aby bol úspešný tento fond. Ak si myslíme, že má byť zlepšený alebo poopravený, a má financovať inovatívnejšie projekty, má vytvárať adicionalitu, tak musíme s tým niečo robiť. Áno, investičnú medzeru sme vyplnili, ale musíme ešte na FC pracovať, aby sa zlepšoval. S tým súhlasím. Z mojej strany teda poviem ešte raz, že ja toto vnímam, toto dnešné stretnutie ako začiatok dialógu. Ďakujem. Moje dvere sú otvorené všetkým počas celého tohto rozpočtového konania. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem, pán kolega, že ste tu strávili s nami takmer jednu hodinu. Sú tu aj zastupcovia Európskej komisie. A Európska komisia počúva pozorne našu diskusiu, pretože o pár týždňov predloží nové návrhy a dúfajme, že tie veci, o ktorých tu teraz hovoríme, eh, a ktoré sú tak dôležité pre výbor ITRE, eh, že tieto veci budú odzrkadlené návrhu budúcoročného rozpočtu. Ďakujem. Lehota na eh, pozmeňovacie návrhy k rozpočtovým líniám 13. jún pilot, k pilotným projektom 27. apríl, hlasovanie v ITRE 11. júla o rozpočtových e, líniách 11. júla. Teraz body 18 a 19. To sú dva body, ktoré sa budú riešiť naraz. E, vnútorný trh e, s elektrinou, prepracované nariadenie a pravidlá, spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou a to je smernica. Čiže máme tu nariadenie a smernicu. Budeme to riešiť e, v rámci jedného bodu. Hlavný správodajca, ktorý je zodpovedný za oba body, je Kristianiš Karinš. E, aby som to povedal jednoducho, nariadenie rieši veľkoobchodný trh s elektrinou a smernica rieši maloobchodný trh s elektrinou, vrátane ochrany spotrebiteľa a spotrebiteľských záležitostí. Toto je dôležité rozlíšenie, ale tieto dva návrhy sú veľmi úzko prepojené a preto koordinátori ITRE sa rozhodli to riešiť takto. Tieňoví spravodajca sú rovnakí v oboch spisoch a cieľom je modernizácia európskeho trhu aby ten trh bol konkurencieschopný, splňal klimatické ciele, lepšie využíval IKT technológie v systémoch, aby elektrifikačné systémy boli flexibilnejšie a decentralizovanejšie. Prepájame to s digitálnou úniou, s digitálnym jednotným trhom. Toto si všetko bude vyžadovať veľké financie. Súkromné domácnosti napriek všetkým týmto zmenám musia naďalej mať prístup k cenovo dostupnej energii v celej Európe. Ešte raz opakujem, že tieto dva návrhy sú prepojené navzájom a ešte aj so siedmimi ďalšími návrhmi v balíku pre čistú energiu. A koncom tohto roka by sme mali mať na stole už prepracované, vynovené návrhy aj k dizajne trhu so zemným plynom. Tu hovoríme o elektrickej energii, a, ale keď hovoríme o riadení energetickej únie, tak to potom pokrýva aj elektrickú energiu, aj trh e, so zemným plynom, aj iné trhy s inými druhmi energie. To je všetko zatiaľ. A teraz uh, e, Krišianis Karinš nech odštartuje diskusiu. Sú tu dve prepojené záležitosti. Takže dostane trochu viac, uh, trochu dlhší rečnícky čas on aj tieňoví spravodajcovia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tá všeobecná poznámka. Všetci vieme, že svet sa radikálne zmenil v oblasti elektrickej energie. Takže ten starý model, keď veľkí producenti a pasívni konzumenti z akéhokoľvek zdroja a takéto fungovanie to sa zmenilo a teraz sa to vo fungovaní viacej využívajú obnoviteľné zdroje energie a nové technológie sa rýchlo rozvíjajú a my vieme, že či už chceme alebo nie, trh si vynúti viacej obnoviteľných zdrojov a až postupne sa tieto obnoviteľné zdroje e, stanú základom a pevné zdroje energie, fosílne paliva a tak ďalej sa stanú doplnkovými. Ale zatiaľ žijeme vo svete dotácií rôzneho druhu, ktoré vlastne trh narušujú. A s touto legislatívou, je to de facto celý balíček a hlavne s týmito dvomi témami potrebujeme znížiť ceny pre spotrebiteľa a potrebujeme vyslať jasné investičné signály hlavným hráčom, aby bolo vidno, že je tu kapacita a aby tu boli tie prostriedky, keď ich budeme potrebovať. Pokiaľ ide o tie veľké balíčky z komisie, v toto je e, prvý balíček, ktorý sa zaoberá nákladmi a ktorý sa snaží znižovať ceny tým, že sa bude zvyšovať konkurencie. Štyri otázky by som rýchlo prebehol, ktoré sa v týchto dvoch témach zjavujú. Je to najprv otázka kapacitného mechanizmu, a to sú dotácie, potom regionálna spolupráca, ktorá ešte úplne nefunguje, <clears throat> tretie sú tie dražby a po štvrté sú reakcie na ceny zo strany spotrebiteľov. Najprv tie mechanizmy. V súčasnosti členské štáty rozhodujú o tom, aké rezervné kapacity sú potrebné. A to závisí na členských štátoch. A čo navrhuje komisia? Ona hovorí, že by sa veci najprv mali e, vyhodnotiť na regionálnej úrovni Teda komisia chce ísť za hranice členských štátov a vytvárať akési regionálne, regionálne zvažovanie či postup. Tak či onak, hovorím teraz o tých dotáciách, tak ide o financie, ktoré platíme my, či už je to priemysel alebo domácnosti. A podľa mňa je dosť jasné, že takéto mechanizmy dotácií by sme mali využívať minimálne len vtedy, keď nie je iná alternatíva, keď jednoducho trh neposkytuje elektrínu, ktorá je potrebná. Musí tu existovať nejaká cezhraničná dimenzia, pretože spôsob, ako sa trh rozvíja, elektrina už teraz jednoducho tiež si nevšíma žiadne hranice, to je jasné. A keď dodáme nejaké kapacitné mechanizmy, aby sme zabezpečili, že aby jednoducho tie svetla svietili, tak potrebujeme aj tú cezhraničnú dimenziu. A komisia navrhuje nárokovosť na tieto kapacitné mechanizmy, aby sa to napojilo s dodržovaním cieľov e, zníženia emisí CO2. Áno, to je pochopiteľné, ale potom je to aj otázka bezpečnosti, dodávok, realizovateľnosť a subsidiarita. Zatiaľ je to ešte v rukách členských štátov a ja som si neistý, či by, som, či by sme to mali meniť a budem sa snažiť byť rýchlejšia. Teraz bod 2, regionálna spolupráca. Situácia je taká, že už máme istých koordinátorov pre regionálnu spoluprácu RSC. Títo sa teraz vytvárajú v Pobalti, u nás to bude v januári a bude to taká online koordinácia medzi operátormi prenosových systémov členských štátov, ktoré sa jednoducho posúvajú k tým, mm, tým RSC. No a komisia navrhuje, aby sa títo RSC aby nahradili tých TSO, aby koordinovali lepšie svoju prácu, aby sa robili lepšie bezpečnostné analýzy a tak ďalej a aby tieto regionálne uskupenia mali viacero kom- kompetencií. No, moja pripomienka, aby trh fungoval, tak eh, veci musia fungovať aj na regionálnej úrovni, ale moja otázka je, eh, ako to bude vyzerať s právomocami. Teraz to majú v rukách TSO, a niekedy tí, tieto reagujú na členský na štát, niekedy má ten členský štát viacej TSO. Ako to bude s tou zodpovednosťou? Bude jednoznačná. Musíme zabezpečiť stabilitu. A potom tzv. ring zones. Ako to vyzerá teraz? Jednoducho povedané, cenové zóny nevždy reflektujú to e, e, tým tým úzkým miestam. A teraz ja myslím konkrétne na jeden prípad. Robí sa to, že majú interné úzke miesta a potom je jedna cenová zóna. A komisia hovorí, že by tie cenové zóny alebo fakturačné zóny by sa mali e, definovať inak a mali by sa, a mal by sa viacej zohľadňovať vývoj V ideálnom pruhu podľa mňa by to ani nebolo veľmi témou, pretože všetko by bolo tak prepojené, že k tým zahlteniam alebo tým úzkým miestam by ani nedochádzalo. Ale to je samozrejme ideálna situácia. Čo teda musíme urobiť alebo riešiť? Musíme riešiť existujúcu situáciu a ja si myslím, že cenové zóny sú dôležité na to, aby vznikli správne stimuly pre investície povedzme, že niekde je vysoký dopyt a nízke dodávky a ak táto časť Európy je v cenovej zóne, ktorá umelo ukazuje, že elektrina je cenovo menej nákladná než inde, tak tam nebudú žiadne investície. Preto potrebujeme tie stimuly. A potom otázka reakcie na regulované ceny. Ako to vyzerá teraz? Je tu čím ďalej, tým viacej energie, ktorá sa generuje flexibilne, či už solárna, veterná a tak ďalej a tak ďalej, ale dopyt nie je až taký flexibilný. My chceme, aby sme sa presunuli z fosílnych, z pevných eh, palív na tie menej znečistujúce. A celá séria týchto zdrojov vrátane biomasy a vodných zdrojov sa ale ťažko plánuje. Sú časko predvídateľné, nevieme, kedy bude svietiť slnko, nevieme, ako bude fúkať vietor, takže ten dopyt sa, teda tá mení sa dodávka. Môžem ešte 30 sekúnd dostať, pán predseda, hovorí pán Karinš. A tu ide o to, aby sme mali e, otočiť tým vypínačom, aby sme mali tú elektrickú energiu, ale môžeme tiež vydávať signály cenového charakteru pre spotrebiteľov, ale tiež potrebujete využívať vysokú technológiu. Ak by sme spotrebiteľov zapojili, tak by to išlo, mm, ale inak nie. Dobre. A teraz ideme na našich tieňových spravodajcov, pani Velner za SD, nech sa páči. Ďakujem. Balíček pre čistú energiu má v sebe celú sériu veľmi dôležitých tém, ale podľa mňa je významný eh, hlavne eh, v tom, že ide o novú úpravu energetického európskeho trhu. Tento sa zmenil za posledné roky, počet firiem, ich konfigurácia, ich charakteristiky a tak ďalej. došlo k tomu, že spotrebiteľ získal mnohé výsady a došlo k decentralizovaným dodávkam elektrickej energie. A teda do budúcnosti budeme musieť brať do úvahy tieto požiadavky, pokiaľ ide o konkrétne body, aké sú povinnosti a úlohy firiem prítomných na trhu a tých, ktorí generujú a ktorí aj prenášajú energiu, musia brať do úvahy samozrejme reguláciu, ale aj e, spotrebiteľa toho nemôžeme nechať bokom. A tieto neustále e, zmeny musia brať do úvahy aj e, ďalšie zmeny. V súčasnosti sú spotrebitelia veľmi aktívni, organizujú sa v tom novom budúcom elektrickom trhu je tu veľká ponuka, ale chcú mať zároveň nástroj na to, aby mohli porovnávať ceny, ak chcú zmeniť dodávateľa energie, chcú to robiť slobodne a chcú skladovať, či dokonca chcú predávať energiu, ktorú oni sami generovali. Takže elektrický trh vyžaduje e, veľmi úzko budúcu európsku spoluprácu a musíme to zorganizovať tak, aby systémy boli bezpečné, ale aby sme mali predovšetkým zabezpečené dodávky. A, na, a preto je dôležité, ako zabezpečiť tú lepšiu cezhraničnú spoluprácu, aby bol dopyt, teda respektíve ponuka elektrickej energie za priateľné ceny. Som tieňovou spravodajkyňou vychádzam stále z tej myšlienky jednotného elektrického trhu e, s tým, že e, pôjdeme cestou e, tomu, aby sme zabránili mrhaniu. Vieme, že máme viaceré krajiny rie, riešenia infraštruktúr či kapacít. Mm. A preto ja by som bola radšej, keby došlo k nejakému zoskupovaniu alebo agrupácii než eh, aby nejakému triešteniu. Mali by sme rozširovať naše distribučné a generačné siete, aby táto energia bola prístupnejšia. A rovnako som za decentralizovanú distribúciu elektrickej energie. A aby nedošlo k tým úzkým miestam alebo nedostatkom mechanizmy kapacít musia byť cezhraničné, ale zároveň musia byť tou poslednou inštanciou, ku ktorej sa uchyliť. A, ďalší, a ešte posledný veľmi dôležitý bod. Tie cenové zóny. Komisia povedala, že potrebuje e, tieto zóny, aby takýmto spôsobom zabránila tým úzkým miestam alebo tým nefunkčnostiam, ktoré by E, boli v sieťach. Takéto sú dve zóny v Nemecku. Ale otázka je, že či je to priateľné. A otázka je, akým spôsobom sa budú vytvárať ponukové alebo cenové zóny. No, v každom prípade sa teším na ďalšiu intenzívnu spoluprácu so spravodajcom aj s tieňovými. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz pán česák, ktorý zastupuje pána Krasnodebského v rám za EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, ako ste povedali, zastupujem pána Krasnodebského, ktorý je tiež spravodajcom. A ja budem prezentovať jeho stanovisko, ktoré reflektuje našu skupinu. Nemohol sa zúčastniť dnešného zasadnutia, ale rád by predložil jeho stanovisko hlavne v kontexte matiky energetických trhov. Hlavným cieľom energetickej únie je zaručiť za, stabilné dodávky za rozumné ceny. A to hovorí tiež o energetike. Členské štáty by sa nemali vzdávať nezávislosti v tomto ohľade a preto myšlienka regionalizácie na trhu sa zdá byť riskantná, pretože je pravdepodobné, že mnohé zdroje sa stretia, pretože nebudú zodpovedať vysokým environmentálnym kritériám a preto krajiny, ktoré dovážajú energie, budú môcť eh, možno závisieť od hlavných producentov Nemecko a Francúzsko. Eh, treba tiež odpovedať na otázku riadenia možných kríz by sa objavila potreba stavky u niektorých eh, nakupovateľov také, eh, dostávali by energiu najsilnejšie regióny. Sú tu nejaké riešenia na boj proti energetickej chudobe? Nie. Regionálne riešenie má viacero výhod, ak niekto nezávisí od silného partnera, preto krajiny nemôžu sa za svojich vlastných produkčných kapacít, aj keď sú už len nejaké vedľajšie. A keď eh, sa vypláca viac kúpiť energiu. Nesmieme zabúdať na to, že zaručenie energetickej bezpečnosti, vrátanie spotrebiteľských cien, je povinnosť je povinnosťou jednotlivých členských štátov a preto musia mať opatrenia na zaručenie dlhodobej nezávislosti a výrobných kapacít. Ďakujem, pán kolega, za vaše pripomienky. A teraz v mene Alde pani Mlinár, ktorá nahradza pani Kalás, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste už správne povedali, budem hovoriť v mene kolegyne Kalás. Ospravdne sa nemôže byť dnes medzi nami. Víta túto revíziu energetického trhu, ktorá je potrebná, ak Európa chce bojovať s klimatickými zmenami a chce zabezpečovať nižšie ceny pre spotrebiteľov. Existujúce energetické trhy závisia od existujúcich eh, výrobných zdrojov, ktoré nie sú pripravené na úrovni flexibility a technológií, ktoré dostupné sú. Takže kolegyňa si myslí, že je potrebné eh, používať alebo vychádzať z, z osvedčených postupov eh, v Európe. Nordbull Market a ak nebudeme ďalej takto činní, tak sa prehlbí rozdiel medzi severom a juhom a medzi severom, juhom a strednou Európou, takže nesmieme na to zabúdať, keď ho, budujeme energetickú úniu. Pokiaľ ide o Capacity Market, kolegyňa oceňuje, že návrh komisie hovorí o nutných zárukách, aby nevznikali príliš veľké rozdiely na trhu, ale tieto záruky sú naozaj ďaleko siahle. Po tom, čo sa to tzv. capacity market vytvorí, tak bude zložité sa jej zbaviť a v malom obchode. Ak veľký obchod je flexibilnejší, tak je dôležité, aby flexibilita prišla aj na malý obchod aby z toho ťažili spotrebitelia. Je zapotrebné vytvárať stimuly pre oceňovanie a, teda, a hlavne posilňovanie dopytu. A treba dbať na to, aby tie veľké rozdiely e, cien na trhu nepostihovali spotrebiteľov. A ak spotrebitelia budú mať dostatočné informácie, tak by sa to mohlo zhoršiť. Nehovoríme o informáciách prichádzajúcich raz za rok alebo dvakrát, ale išlo by o online alebo v reálnom čase prístupné informácie, ktoré by spotrebiteľom umožnili prispôsobovať svoju spotrebu. Len 17 členských štátov má tzv. inteligentné merače a je potrebné, aby sa takéto inteligentné riešenia šírili a rovnako musíme sa zoberať e, dostatkom dôvery na troch a vytvor, musíme vytvoriť pozitívne prostredie a inovácie aj v údajov a tak ďalej by sa mal podporovať. Potrebujeme rozvíjať modernejšie formy, aby spotrebitelia boli viacej pánmi svojich rozhodnutí Ďakujem a kolegyňa sa teší na dobrú spoluprácu s hlavným spravodajcom aj stieňovými v týchto dvoch oblastiach. Ďakujem, hovorí pán predseda. A ďalší je pán Turmes za zelených. Ďakujem. Jerži. Ja si myslím, že trh môže fungovať jedine vtedy, keď ceny sú skutočné, reálne. Platí každý za odpad, za znečisťovanie, za rizika. To sú všetko veci, ktoré treba tiež vyriešiť. New Capacity Payments, tak to je ďalšie znetvorenie situácia. Ja som rád, že väčšina súhlasí s tým, je, že je lepšie, než E, než je veľká nadkapacita a možno platenie za novú kapacitu je možno prekonané a možno by sme v tomto zmysle mohli posilniť text komisie. Mali by sme presť k flexibilnejším prístupom. Ten rigidný postup na trhu sa odmenuje, ale pri, my predsa potrebujeme flexibilitu. potrebujeme flexibilné elektrárne a tak ďalej. Každá jedna práčka môže zohrať v úlohu v 20-ročnom úseku, takže malé, veľké firmy, MSP, kancelária a tak ďalej a potom sa presunúť k tým menším je to oveľa jednoduchšie a z ekonomického hľadiska to dáva väčší zmysel, keď začneme s tými veľkými hráčmi. A teraz regionálne trhy Tuto nehra nefunguje ani na národnej, ani európskej úrovni. Nemecký elektrický trh e, neexistuje. Keby Francúzsko nemalo svoj vlastný trh, tak by vlastne by už bola tma a my potrebujeme posilňovať regionálne trhy Nordbull, Central West a potrebujeme v juhovýchodnej Európe vytvoriť trh s elektrickou energiou vyrábanou z iných zdrojov. A padla tu dobrá otázka, musíme sa zaoberať aj tým, kto bude tie regionálne trhy regulovať. Nemôžeme mať ma nejakého národného rozhodcu, keď ten trh bude väčší, regionálny. Tu je teda potrebné si toto jasne povedať, potrebujeme si vytvoriť nejaké zrkadlo, aby tu bola jasná kontrola na regionálnej úrovni. A o tom treba hovoriť. Oceňovanie. Môžete mať systém ako v Kalifornii, mikrotrhy s malou likviditou, alebo môžete mať niečo, čo nefunguje úplne dobre a všetci sa asi zhodneme, že Nemecko má istý problém. Už ho začalo trochu riešiť. Nechcem sa tu zaoberať Bavorskom a konkrétne tou situáciou a prečo to tak je, ale ja si myslím, že potrebujeme nejakú zlatú strednú cestu, potrebujem vyvinúť tlak na také krajiny ako Nemecko, aby situáciu riešili a cenové zóny, áno, má to zmysel, ale nie mikroceny nie mikrotrhy, potrebujeme veľké likvidné trhy, aby sme mali 5 alebo 10 minút hedging product a takýmto spôsobom budeme mať flexibilnejšie trhy s nižšou ekonomickou cenou. Thank you. Thank you Ďakujem pekne. No a teraz dostane slovo pani Ernst v mene skupiny GUE. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že návrh nariadenia a smernice sú veci, ktoré skutočne majú obrovský význam budovania energetického trhu a je veľmi veľkou šancou a príležitosťou budovať nový systém v Európe. No a čo zaujalo pri prvom pohľade na obe témy. Poprvé, prednosť pri napáde na siete. ja sa to už, ja sa už o tom hovorilo, pred nás to bol veľmi dôležitý a, faktor rastu obnoviteľných zdrojov a to sa dá aj dokázať a to by sme mali nechať zachované. A preto návrh komisie pri zariadeniach nad 500 kWh odstrániť toto opatrenie. Toto nie je pre nás, nejde pre nás správnym smerom a treba hovoriť o tom, či to necháme zachované, pretože tým sami sa pripravujeme možnosť ďalšej podpory obnoviteľných zdrojov. Takže prednosť pred, pre napojenie na siete musí byť a e, aj pre zariadenie ako 500 kWh. No a návrh komisie, že tie, ktoré majú túto prednosť, tak to stratia. No a my si myslíme, že retroaktívne opatrenia sú skutočne problematické a aj právne pochybné. Rozbeč myslíme, že to je dobre, že sa navrhuje nejaký postup, stanovanie, no ale keď to má byť založené na princípu trhu, tak eh, treba sa spýtať, ako by to jednotlivo malo vyzerať, ako by to malo fun- fungovať. No my sa bojíme, že známe, že sa tým vytvoria problémy vzhľadom na obnoviteľné zdroje. My sme ale otvorení a radi budeme o tom diskutovať. Eh, a všeobecné stavenie zariadenie pre obnoviteľné zdroje. Myslíme, že to by malo byť priateľné, keď nebude žiadna ďalšia alternatíva. No a na druhej strane, myslím, treba jasne povedať, že noviteľné zdroje budú upnuté len vtedy a vtedy dostanú komečné, s ktorým by sme mali veľký problém. No a v článku 12 treba jasne povedať, že prevádzkovateľe prenosených sietí sú odpovední za budovanie sieti, aby umožnili vyšší podiel obnoviteľných zdrojov. Ďalšia vec kapacitami. Myslím, že to je zlá cesta. A tú formuláciu spravodaj co sme vnímali, ako sa to predstavuje cezhranične, že potrebujete regionálne hodnotenie treba sa zamyslieť nad tým, ako by to v jednotlivých prípadoch vyzeralo, ale v podstate myslíme, že kapacitný trh, a to už sme povedali v ostatných, pri ostatných eh, diskusiách nie je správna cesta eh, dať na rovnaký stupeň obnoviteľné a konvenčné energie. Tomu myslím, že treba povedať to jasne a povedať, ak to chceme. A tak treba zrušiť eh, subvencie pre napríklad uhlie. Aj k tomu sú u nás na výbore kontroverzné pozície. No a komisie v článku 23 navrhuje, aby nové tepelné elektrárne, ktoré sa budú zúčastňovať kapustných mechanizmov, ale produkovali len obmedzené množstvo CO2. To je dobré, my by sme sa radi tomu ešte venovali a predstavujeme si vyšší štandard, tak ako navrhujú mnohé MVčky 350 gramov. No a treba aj zajistiť, to aj platilo, existujú dobré veci, to sú trhy, ktoré keď budú dobre, tak to bude no, dobré aj pre obnoviteľné zdroje. Bude to krok vpred cenových zónach. To treba ešte prediskutovať, to nie je veľmi jednoduché. No to je možno teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz slovo dostane pán Tamburáno v mene EFTD. Ďakujem pekne. No, tak s energiami, ešte pretože tie pravidlá nesúvisí, nesúhlasia s parížskými dohodami. No a ja si dúfam, že toto prispieje žiadosti spravodajcu o znovu reorganizáciu európskeho trhu na jednej strane a flexibilita a modulácia národných politik a medzinárodnými politikami na druhej strane. Východisko dala komisia obsahuje niektoré dobré veci, ale myslím, že by to malo byť ďalej podporované spotrebiteľa musia byť na prvom meste, európska mediácia, e, mechanizmy kapacít, zefektívnenie systému, riadeného dopytom. My by sme radi videli prechod na systém, ktorý čo najskôr bude na 100% obnoviteľný. To znamená, že by sme chceli, aby spravodajca zohľadnil minimálne štyri veci, ktoré sú veľmi dôležité. Poprvé, zastaviť trh, ktorý je stále preťažený a znížili stropy pre vládnu podporu. To obmedzenie emisí CO2 je príliš vysoké, no a znamená to, že tie elektrárne, ktoré veľa, produkujú, veľa znečistujú, dostávajú vládne subvencie. To je nepripustné. No a kolegyňa z GUE vydla hodnotu navrhované MVOčkami, ale čokoľvek máme, malo by byť eh, priebu času znížené. Komisia hovorila o systéme identifikácie pre tie najlepšie technológie, eh, smernice, smernice, ja myslím, že to by sme mali mať špeciálnu odvolávku na to, tak aby sa zaistilo, že elektrárne spĺňajú štandardy čistoty kvality vzduchu. Chceme zaistiť našim občanom vyslať jasný signál, že chceme znižovať kapacitu, čo je najlepší spôsob. Ale v tom prípade treba zaistiť, že čo robíme, v súhlasí s našou politikou dekarbonizácie. Ďalšia vec, nemôžeme mať nejaké kompenzácie, ak chceme dať spotrebiteľom šancu spotrebovať menej a lepšie, tak megawatt treba vnímať rovnako ako každú inú formu energie. aký zmysel má, že dáme flexibilitu na jednu, jednu stranu, keď na radnej úrovni umožníme spoločnostiam dostali kompenzácie. Ak nemôže byť niekto trestaný, ak je inovatívny a bojuje proti klimatickým zmenám. Nám sa teda nepáči odsek 4 článku 17. A ďalej priority a z obnoviteľných zdrojov. Možno nie je pravda, že technológia je dnes na obnoviteľné technológie sú na rovnakej úrovni ako komerčné zdroje. Po štvrté, profit z produkcie, to musí byť podporované tak, aby to malo dopady na národný mix a treba otvoriť trhy e, cez pridanú hodnotu, e, to znamená zníženie straty prenose. Prenosové sústavy musia byť silnejšie a preto Európa ako celok a väčšia flexibilita. My musíme podporovať tieto myšlienky z hľadiska dlhodobých profitov, ktoré to prinesie, je to dobrá myšlienka. A tak sa dosiahnu nízke emisie, ktoré boli dohodnuté v Paríži a bude to znamená, tiež rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom. No a Teraz prejdeme k jednotlivým rečníkom. Pán Nika. Ďakujem pekne, pán predseda. aby by som chcel poďakovať za túto správu, pretože to nie je v žiadnom prípade jednoduché. Je to jednoduchá téma. nie. v tejto správe musíme nájsť odpovede na otázky misie, alebo ktoré boli na návrhy komisie, ktoré sú veľmi ambiciozne. No, konkrétnejšie nie je úplne jasné, ako nejaký model bude fungovať v 27 alebo 28 členských eh, štátoch. Nie je celkom jasné, ako tie veci mohli fungovať. Ja uvediem príklad z Rumunska napríklad kompenzačný mechanizmus vytvorený, pretože nemôžeme dosť obnoviteľných eh, zdrojov. No a s ohľadom na 20-percentnú spotrebu a energetickú, ekolo, ekologickú energetiku, e, tak e, zastavili, boli ostavené elektrárne. A v prípade, keď je príliš veľa, veterné elektrárne boli ostavené. No a preto energiu vytvárajú len tepelné elektrárne. No a kto bude produkovať a vyrábať v Rumunsku energiu, keď budú prijaté návrhy komisie. Rumunský minister to povedal jasne, je to takmer nemožné. No a nesmieme zabúdať na to, že pri nízkych teplotách tak poď, pri nízkych teplotách počas prvých 12 hodín sa veľmi zvyšuje mortalita medzi najzraniteľnejšími skupinami a tak toto pokračuje ďalej. Takže musíme sa touto vecou zaoberať veľmi seriózne a zamysle, sa nad tým, ako sa tento, tento mechanizmus dá aplikovať v skutočnosti, aby to nebola len utopia a musíme aj zaistiť fungovanie a dodávky energii. Po druhý, treba dávať regionálne centra. Momentálne majú hlavnú zodpovednosť členské štáty v národných eh, centrách, hm, nemajú eh, možno tie kapacity, aby sme, a nesmieme sa ocitnúť v situácii, ktorej sa dá predísť. Krajiny predávajú energiu, ale nemôžeme si zamieňať trh z zabezpečení dodávok elektrickej energie. No a posledná vec, ktorú by som chcel povedať, tento e, prístup, ktorý má veľa pozitívnych a inovatívnych e, vecí. Nesmieme zabúdať na tento detail, ktorý by mohol zničiť e, to právo, pretože sa dá aplikovať. No a momentálne nemáme zdroje a funkčný spôsob, skladovania energie. My nemáme batérie a akumulátory na skladovanie energie. Preto treba nájsť rovnováhu medzi technickým rozvojom a dodávkami na 20 nasledujúcich rokov, tak aby mohli zaistiť tú podporu tejto správy. Ďakujem pekne, pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som rada uviedla len pár pripomienok. Ja trochu všeobecne nadvežím na to, čo povedal kolega Mika. Myslím veľmi hodne, samozrejme každý chce spoločný trh pre energie, ale trhy v jednotlivých členských štátoch sú veľmi rôzne a preto treba na tom brať ohľady. No a si preto myslím, že potrebujeme kapacitné mechanizmy na to, aby sme zaistili, čo pre mňa napríklad eh, najdôležitejšie to je bezpečnosť dodávok energie. A keď riskujeme že naše podniky nebudú mať energiu, tak to bude mať obrovské dopady. A preto treba preveriť na komisie ku kapacitným mechanizmu, či to nestačí, či to bude dosiahnuté alebo nie. No a my hovoriť o, o dizajnu, ale myslím, že Momentálne budeme potrebovať aj z ohľadu na budovanie obnoviteľných zdrojov, ťaženie prenosových sústav. No a keď hovorím o dizajne a zásadách, tak myslím, že v téme, pri téme kapacitných mechanizmov nesmieme si zamieňať na jednej strane kritéria alebo cieľ podporovať úsporu, úspory na európskej úrovni a tému zabezpečenia dodávok. Takže ja si myslím, že môžeme umožniť eh, zúčastňovať sa eh, trhov len tým elektrárňam, ktoré splňajú emisné limity. Nie je možno správne. Buď potrebujeme Eh, elektrárne, a kvôli rezervám, alebo nie, ale ja by som z eh, zásady ochrany klímy teda sa eh, nemiešala, máme aj na to iné nástroje, nástroje napríklad ETS. A tieto dva aspekty by sme nemali miešať. Ďalšia vec, o ktorej by som rada hovorila, je článok 13 nariadenia. Ja myslím, že tie zóny posunúť likviditu z dlhodobého hľadiska a dlhodobé investície môžeme, nemôžeme ohrozňovať. A preto myslím, že je dôležité zmena dôležitá zmena a dôležitá zmena, ktorá musí byť dohodnutá so všetkými aktérmi a treba zohľadniť aj dostatočný čas na prispôsobenie. Čiže ja myslím, že Und da äh, würde es mir auch besser gefallen, wir bräuchten das nicht. Aber die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Die Entwicklung Cenové zóny potrebujeme, no a momentálne sa nachádzame v prechnom období. Jednotlivé členské štáty sú rôzne rozvinuté a preto tie cenové zóny potrebujeme. No a ja myslím, že mysluplné nechať to rozhodnutie na komisii, ale myslím, že momentálne tá rozhodovacia kompetencia je lepšia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Griffin. Ďakujem pekne, Jerzy trhu. To je kľúčová vec, ktorá bude spolutvoriť energetický prechod musí slúžiť cieľom, ktorý sa stanovujeme my politicky, tak ako povedali ostatní ľudia, dostupná energie. Jeden prechod z tradičnej centralizovanej, z centralizovanej produkcie na decentralizovanú, ako povedal spravodajca, energeticky efektívne, flexibilné, otvorené novým účastníkom trhu založeného na obnoviteľných zdrojoch. Ja podporujem model, ktorý posilňuje obnoviteľné zdroje energie. ja chcem pripomenúť, že toto nie je len môj cieľ, ale tiež to podporuje Janker, ktorý povedal, že Energická únia Európe, alebo musí, v Európe musí byť číslo 1 o svete pre obnoviteľné zdroje. No a mm, nariadenie o trhu tom treba vytvoriť priaznivý e, rámec pre obnoviteľné zdroje a podporné systémy. Ja tiež podporujem model, kde všetci obyvateľia majú práva a profitujú z energetického prechodu. Znamená to e, samozrejme výrobu energie, lepšie prepojenie veľká malo obchodných cien, väčšia transparentnosť, ale tiež zlepšenú porovnateľnosť energetických zmluv. A samozrejme má prijať ustanovenia na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva. A tiež by som rada zdôraznil potrebu koherentnosti a podporujem návrh komisie, eh, kde eh, sa narokovateľnosť podporných kritérií spája s emisiami CO2. Nemôžeme podporovať eh, tie elektrárne, ktoré najviac znečistujú, keď máme čistejšie alternatívy. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, Tyríza. Jose Blanco López. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Nový dizajn trhu je potrebný, aby sme ovládli alebo aby sme mali energetický mix, kde budú viacej obnoviteľné zdroje a potrebuje revíziu stredo aj dlhodobo a potrebuje potrebné investície. ale opatrenia, ktoré sú tam navrhnuté, sú protirečivé. Mechanizmy odmeňovania kapacít napríklad musíme sa uistiť, že sa nebude dávať priorita produkcii s nečistujúcimi zdrojmi. Potrebujeme záručné inštalácie v rôznych prípadoch, ale to nesmie byť výhovorka výnimka na inštaláciu znečistujúcich generátorov. Návrh je dobrou iniciatívou, aby spotrebiteľ mal viacej kompetencií v spotrebe svojej energii a sú tam opatrenia na vylepšenie fungovania elektrického trhu a aby sa zvýšila účasť spotrebiteľov. Ja ako tieňovi ponúkam spoluprácu, aby sme čo boli v týchto dvoch návrhoch čo najkoherentnejší. Oh, thank you very much. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem a ja sa chcem zúčastniť na tejto diskusii. Vždy sa musíme pozerať na cenu, bezpečnosť a životné prostredie a hlavne znečisťovanie, ktoré vedie ku klimatickým zmenám. E, v tejto energetickej politike EÚ musíme byť pragmatickí a v prvom rade musíme dodržať klimatickú dohodu z Paríža. E, existuje oveľa viac technologických e, riešení, ako zaznelo v tejto diskusii. Už existujú technológie, za pomoci ktorých všetko môžeme splniť, ale máme to tzv. dedičstvo z minulosti a k tomu patrí aj e, zlá podpora a zlé podporné E, nástroje pre existujúce energetické podniky. My by sme mali myslieť skôr v intenciách tých budúcich cieľov a zmien, nie podporovať súčasné infraštruktúry, ale pozerať sa do budúcnosti. E, prečo podporovať niekoho, kto je energeticky chudobný, aby využíval e, energiu, ktorá je zo znečistujúceho e, zdroja a starého zdroja. Radšej by sme mali energetickú chudobu riešiť zlepšenou energetickou účinnosťou a novými technológiami. Nemôžeme to riešiť súčasnými technologickými možnosťami, ale e, musíme sa zameriavať na budúcnosť, aj systém produkcie, aj systém distribúcie už dnes poznajú rôzne technologické možnosti, ktoré by mohli viesť k zmene. No a potom tu máme ešte tretiu zložku. A to je spoločná práca, keď 28 e, členských štátov začne tieto veci riešiť spoločne, ako e, prepojenia a podobne, tak môžeme, môžeme veľa vecí ešte dosiahnuť. Sú to v podstate umelé pravidlá, ale mohli by sme spoločne ich vylepšiť. Ďakujem a teraz kolega Zoriňo. Ďakujem, pán predseda. Chcem prispieť k tejto veľmi dôležitej eh, diskusii. Energetická tranzícia je veľká výzva. Na prvom mieste je náš cieľ stať sa lídrom v oblasti energetiky, stať sa svetovým lídrom v oblasti energetiky. Chceme takisto byť lídrom e, v oblasti kvality života a životného prostredia. Zároveň ale takáto vedúca úloha v oblasti energetiky nemôže znižovať konkurencieschopnosť nášho priemyslu. A preto chceme, aby ten proces bol postupný, a zároveň si musíme zachovať vždy nejakú rezervu. Môže to byť jader, jadrová elektrina napríklad. Ja síce nie som vyložene za jadro, ale mm, keď tá technológia sa posunie dopredu, prečo nie? A potom môžeme prejsť na kombinované zdroje, voda, vietor, teda kombinovať to s obnoviteľnými zdrojmi. Musíme mať silný základ a potom to naše nastavenie trhu sa bude vyvíjať rôznym spôsobom. Budeme mať integrované energetické siete a potom e, bude stále viac spolupráce a stále viac malých zdrojov, ktoré budú produkovať e, energiu pre spotrebiteľa. Ten si ju bude sám teda postupom času vyrábať. Takže musíme prepojiť makrodimenziu a mikrodimenziu. Pán predseda, táto správa je veľkou príležitosťou Mali by sme tu um, nakresliť, ako si predstavujeme riadenie energetickej únie. Ja sa veľmi snažím o to, aby sme mali spoločnú strategickú víziu v oblasti toho riadenia. Ak nám to nebude fungovať tu, tak to nebude fungovať ani v realite energetickej únie. Pán Karinš, e, kladú sa tu na vás veľké očakávania. Bojujete na dvoch frontoch. Pán Kohliček? Prepačte, ja som vás nemal na zozname. Nech sa páči, vyjadrite sa. Napriek tomu, že som posledný na zozname, chcem predniesť nejaké pri, praktické pripomienky. Poprvé, noví energetickí hráči aj aktívni spotrebitelia nemôžu byť brzdou pre bežných spotrebiteľov. Každý hráč musí e, znášať svoje vlastné náklady, ktoré vytvorí v elektrickom systéme. Pokiaľ ide o agregátor, to znamená e, znášať aj náklady spojené s nerovnováhou. To znamená všetky náklady, ktoré budú, bude potrebné využiť na vyváženie dodávok elektrického plynu. Takisto úroveň podrobností vo faktúrach. Existujú rôzne spôsoby, ako informovať spotrebiteľa o jeho možnostiach, zapojiť sa do energetického eh, prechodu. Už dnes eh, veľa spotrebiteľov hovorí, že faktúry sú veľmi neprehľadné a zložité. Tá najnovšia štruktúra faktúr je katastrofa. Ja som technik a ja s tým mám problém. A som aj producentom energie. Takisto analýza nákladov sa musí zrealizovať pred akýmkoľvek návrhom. Po štvrté, Prevádzkovateľe distribučných systémov by mali zvyšovať flexibilitu vo svojich sieťach novými nástrojmi a to najlacnejším možným spôsobom, či už to bude um, trh alebo vlastná operácia, aby sa znížili náklady pre spotrebiteľa. To musí byť cieľom. A posledná pripomienka. Stanovovanie tarifných cien musí ostať v rukách členských štátov. Oni sú zodpovedné za dodávky elektrické energie a za stabilitu sietí. Je tu princíp subsidiarity, čiže tie jednotlivé distribučné tarify odzrkadľujú e, situáciu v danom členskom štáte. Spoločná európska harmonizácia by tu nefungovala. Posledná pripomienka. Nemecký trh neexistuje. Vo veľkých štátoch e, existujú iba regionálne trhy v rámci toho štátu a iba prebytočná kapacita sa externe dá predať v malom štáte. Je tu jasná zodpovednosť štátu. Keby sme sa vedeli tejto zodpovednosti vyhnúť v budúcnosti, tak by sme sa mohli vrátiť opäť do 19. storočia, kedy vlastne začala výroba elektrickej energie. Ďakujem. Kristianis, máš tu ešte viac podnetov. A chcem ešte pridať niečo. ...550 je limit pre emisie CO2. Je to proti článku 194. Energetický mix by mal byť rozhodnutím každého členského štátu. Ak akýkoľvek členský štát chce zvýšiť účinnosť na 40 a podiel obnoviteľných zdrojov na 50 a znížiť emisie CO2 vďaka takýmto opatreniam, tak by mal mať tú možnosť to urobiť. To by malo byť právo členského štátu. Nemôžeme povedať, že 550 je limit, pretože to je potom veľký rozdiel. Takže takto to skúste uh, zariadiť. Už nemôžeme pokračovať v diskusii. Viem, že náš výbor o tom neustále diskutuje. Ja, ja už nechcem uh, pokračovať v diskusii. Ja som len zareagoval na to, čo povedal jeden z rečníkov. Teraz toto nie je posledná diskusia na túto tému. Budeme v tom ešte pokračovať. A ďalšia dôležitá vec. Uh, investície, ale nie do kapacít, ale do sietí pretože v prípade transmisie, v prípade prenosu, prenosových sústav je tradičné e, štátne vlastníctvo. A my meníme filozofiu trhov s elektrickou energiou e, z veľkých subjektov, e, uholných alebo jadrových, prechádzame na takú samoregulovanú efektívnosť a budeme mať producentov energie, ktorí budú rozptýlení a vyvolá to obrovské náklady na distribúciu a prenos. Takže toto sa priraďuje, ešte e, pridružuje k tej otázke investícia nákladov. No a pokiaľ ide o siete, tu máme dve otázky. Po prvé, užívanie, pridanie technológií IKT, informačných technológií do existujúcich prenosových a distribučných sústav. Takže pridanie IKT e, pod heslom inteligentné siete. A druhá pripomienka, nové prenosové a distribučné sústavy. Čiže to sú dve témy, trošku odlišné. S Mm, pokiaľ ide o tú distribúciu, to je komerčná zodpovednosť, viac komerčná zodpovednosť. Ale ten, kto to v konečnom dôsledku zaplatí, bude spotrebiteľ, ako zvyčajne. Na začiatku toho procesu niekto musí zariskovať a niekto to musí ten začiatok, ten štart zaplatiť. No a potom v konečnom dôsledku to zaplatí spotrebiteľ. Toto sú teda dve otázky spojené s investíciami. Pán riaditeľ Borhardt z DG Energy je dnes medzi nami. A, a poprosím ho, aby sa vyjadril, aby zareagoval v mene Európskej komisie. Pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Keď som dnes počúval túto diskusiu, musím povedať, že sa mi páčia dve veci, ktoré sú tu veľmi jasné. Počuli sme samozrejme aj rôzne názorové otienky, ale čo vystupuje do popredia je, že komisia návrhom vytvára rámec pre budúcu podobu E, trhu s elektrickou energiou správnym spôsobom, korektne. A druhá vec, e, ciele, ktoré sledujeme s týmto balíkom, e, podporujete do veľkej miery aj vy všetci. Pokiaľ ide o detaily návrhu, to je prirodzené, tam už sú odlišnosti v názoroch, v tom, ako sa majú veci mm, rozvíjať ďalej a hýbať ďalej. Pokiaľ ide o kapacitné odmeňovacie mechanizmy, vypočul som si pani Nibler, Všetci sa zhodujeme, vy takisto asi, pani Nibler, v tom, že kapacitné odmeňovacie mechanizmy by mali byť súčasťou nášho systému, ale mali by byť posledným riešením. Mali by sme v prvom rade nechať trh, aby riešil čo sa dá riešiť. Komisár navrhol e, tie ingrediencie, ktoré e, trh bude potrebovať, aby spustil nové investície do kapacít. A, a ak to pôjde dobre, kapacitný odmenovací mechanizmus nebude musieť e, byť nasadený. No ale ak budeme potrebovať ten mechanizmus, tak budeme dokazovať jeho potrebnosť na regionálnej úrovni podľa schválenej metodológie. Predseda sa spýtal na tých 550 gramov. Hmm. Tento emisný štandard, ak to tak môžem nazvať, má svoj dôvod. Je, má jednoznačne, jednoznačné odôvodnenie. Pán predseda, nemá to nič spoločné s článkom 194 pri všetkej úcte, lebo my nezakazujeme uholné elektrárne. My iba hovoríme, že táto produkcia má prístup k dotačnej schéme, ako povedal pán Karinš. Pretože ten kapacitný mechanizmus odmeňovania, to je dotačný režim. Je to tak. A my by sme nemali na, dávať nové dotácie na takúto reprodukciu. No a pánovi Česakovi chcem povedať, že on spomenul dlhodobú nezávislú produkciu. To je tiež trošku prehnané podľa mňa, pretože si myslím, že ak chceme zabezpečiť dodávku lacno a e, nákladovo efektívne, musíme do rovnice zahrnúť aj cezhraničný obchod. Nemôžeme sa sústrediť iba na národnú nezávislú produkciu. Ja samozrejme neváham akceptovať e, tézu, že každý individuálny členský štát má právo moc využívať domácu produkciu čo najlepším e, spôsobom, ale hlavným cieľom by nemalo byť vytvoriť e, úroveň 100% sebestačnosti na národnej úrovni. Chcem aj zdôrazniť, čo povedal pán Turms. Regionálna spolupráca je jediný spôsob, ktorý je prípustný, ak veríme v dobre budúce fungovanie energetického spoločného trhu. Ak veríme v regionálnu spoluprácu, tak to musia odzrkadľovať aj e, rôzne rozhodovacie štruktúry. A vy ste to povedali, Mm, nemôžeme dôležité pardon, rozhodnutia presúvať na národnú úroveň, ak sa majú príjmať na regionálnej úrovni. No a komisia má tu e, veľmi taký opatrný prístup. Pokiaľ ide o cenové zóny, ak e, nechceme využívať dotačné režimy a chceme, aby investície generoval trh, tak e, trh musí mať aj dobrý správny investičný signál. A ak dôjde k štruktúrálnej zápche e, na trhu, ako povedal pán Karinš, tak to musíme vyriešiť a na to máme tie tzv. bidding zones. Ako môže Európa rozhodnúť o vnútornej nemeckej štruktúre cenových zón? Nie, o tomto nie. My nechceme rozdeliť Nemecko na rôzne zóny Neviem, ako bude vyzerať konfigurácia. To sa ukáže na základe hĺbkovej analýzy neskôr. My chceme čo najväčšie likvidné trhy, čím väčšie, tým lepšie. A tie cenové signály musia byť správne a budú správne iba vtedy, ak tie cenové zóny a ak tie cenové zóny budú správne nastavené. Ďakujem pani Griffith a pánovi Wernerovi za to, že zapracovali do tohto balíčka perspektívu spotrebiteľa a jeho moci, ktorú má. To bude ešte téma na budúcnosť, ale pán Werner, pani Griffith, už teraz musím povedať, že máme názorovo veľa spoločného, pokiaľ ide o týchto spotrebiteľov. Komisia vás podporuje vo vašom prístupe jednoznačne, pretože toto patrí k tým veľkým výzvam, konzument a takisto prozument, čiže producent, e, konzument, všetci musia sa dostať do systému a musia mať možnosť dostať sa do systému. No a ešte chcem uviezť na správnu mieru niektoré veci, ktoré neboli dobre pochopené. Pán Ernst, prioritné odosielanie, tam nemáme doložku o ukončení platnosti. To nie je pravda, čo hovoríte. E, pretože teraz tá úprava sa uplatňuje iba na nové inštalácie, e, nie na staré. A takisto pravidlo curtailment, to e, posúva obnoviteľné energie na koniec, čiže konvenčná energia musí byť najprv odstavená a potom začnete využívať obnoviteľné zdroje nie okamžite, ale až potom. Takže obe tieto veci, ktoré ste spomínali, tie sú v našom návrhu. Pán Nika, ja vám chcem pripomenúť situáciu v Rumunsku v januári. Vy ste povedali, že chcete prístup k uhliu, pretože Rumunsko potrebuje tento zdroj energie, keď sú nízke e, teploty. A ja si spomínam tento rok v januári, Ehm, naozaj mrzlo v Rumunsku, ale vaše uhlie bolo zamrznuté a vy ste ho nemohli využiť na výrobu tepla. Takže tento balík nie je o tom, že, sa chceme, že chceme niečo vnúcovať členským štátom. Nie, my chceme náš trh s elektrickou energiou pripraviť na novú situáciu. A samozrejme chceme plniť naše klimatické ciele. No a pokiaľ ide o e, ceny e, za distribúciu energie, tu samozrejme by sme mali e, zámer komisie preformulovať alebo lepšie vyjadriť. Komisia nechce harmonizovať distribučné ceny. To by bola nočná mora. A bolo by to nekorektné, pretože tu platí argument e, subsidiarity a nebolo by možné nájsť žiaden harmonizovaný spôsob, ako to urobiť. E, ten pojem harmonizácia je tu úplne mimo, nesprávny. My chceme väčšiu transparentnosť, my chceme vedieť, čo sa deje a tým sa dostávam aj k druhej otázke predsedu. E, dôležitá otázka je, kto za toto pej e, platí decentralizované generovanie, prozumenti, a investícia do e, sieti. Kto toto všetko má zaplatiť? A ešte aj IKT, to ste spomínali ako dôležitú vec. Z čoho to zaplatíme? Čím viac budeme investovať do inteligentných technológií a do digitalizácie, do IKT, tým menej budeme potrebovať na posilňovanie našich sietí, najmä na úrovni distribúcie. Ale to neznamená, že sa zbavíme všetkých investičných potrieb. Tie nezmiznú. Tu musíme nastaviť dve veci. Musí to ísť cez tie tarify, cez národných regulátorov a prozumenti, decentralizovaní konzumenti tí musia prevziať svoj podiel e, systémových nákladov. Nie na základe kapacity, to by bolo neprimerané, ale určitý spravodlivý podiel nákladov musia znášať. V našom návrhu sa to ešte nerieši, len sa tam hovorí, že musíme nájsť nejaký spôsob, ako títo prozumenti sa budú podielať na e, investíciách finančne toto nás ešte čaká, riešenie tohto problému. A musíme to vyriešiť spravodlivým spôsobom. Vítam e, veľmi aj to, že pán Karinš e, vyriešil a dal na stôl najzložitejší prvok nášho balíka. Vaše diskusie sa uberajú naozaj veľmi konštruktívnym smerom aj z pohľadu komisie. My sme ochotní ďalej pracovať ešte na tých distribučných tarifoch a, a sme ochotní vám uh, kedykoľvek ešte lepšie vysvetliť náš návrh. Vy ste veľmi zdvorilo odpovedali na moju druhú otázku, ale veľmi nezdvorilo ste odpovedali na moju prvú otázku. Je, ešte stále je to nezodpovedané prečo dotovať jeden zdroj energie a prečo nedotovať iný zdroj energie. Ale to je možno na našu osobnú diskusiu, necháme to na neskôr, keď sa stretneme osobne. My chceme zaobchádzať so všetkými zdrojmi energie rovnako, spravodlivým spôsobom. Pán Kariš, e, máte teraz e, príležitosť, aby ste odpovedali, ale máte maximálne 10 minút, lebo o štvrt na 6 začína naše stretnutie s susednými štátmi, tretimi štátmi. Už prišli ich zastupcovia do sály, takže o 10 minút začíname. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky príspevky. Mám 4 či 5 strán poznámok. Dokonca som už aj minul papier, keď som chcel všetko zapísať ale pokúsil som sa si to všetko poznamenať a vyzerá to tak. že keby sme išli len tak e, z toho prvého pohľadu, tak nikto samozrejme nehovorí, že toto by bola úplne zlá cesta. E, všetci sa myslím, môžeme zhodnúť na tom, že trhy sa menia, že spôsob výroby energie sa tiež mení, je viacej nepravidelný, decentralizovaný, k tomu dochádza určite a vždy. A to znamená, že návrh komisie, na ktorom pracujeme, to je taký spôsob, ako prispôsobiť trh tak, aby tu bola e, istota investícií do budúcnosti. A ja vychádzam z toho, že potrebujeme mať istotu pre investície. Ak táto bude, prídu investície, príde hospodárska súťaž, a klesnú ceny. Ak to chceme dosiahnuť, tak sa musíme zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť preto, aby sme ten trh čo najmenej narušovali a ja si myslím, že tým najväčším narušením sú dotácie, či už je to kvôli zaisteniu bezpečnosti dodávok energie alebo z iných dôvodov, ale všetky tieto dotácie narúšajú trh a stále sme svedkami toho, že to bráni investíciám a že v niektorých prípadoch to aj prináša zlé investície, ktoré nevychádzajú z potrieb trhu. Takže ak tu mám urobiť rezume, nejde tu o to, že či ten cieľ chceme, ale ide o to, kam až chceme zájsť ako regulátori aby sme mohli stanoviť pravidlá, aby sme vytvorili jasnú situáciu. Určite by sme o tom mohli dlho diskutovať. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s tieňovými aj s ďalšími, ktorí predložia pozmeňovacie návrhy. Určite to bude veľmi zaujímavá úloha. Teším sa veľmi na to, lebo som presvedčený, že ten cieľ je správny a musíme sa postarať o to, aby trh fungoval, aby bola istota pre investorov, aby tu bolo isté investičné prostredie a dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť a že sa dopracujeme k dohode a k výsledku, na ktorom sa všetci zhodneme. Ďakujem, pán kolega, že ste urobili rezume našej rozpravy. Bola to veľmi dôležitá a zaujímavá diskusia. Ja dúfam, že to vidíte rovnako ako ja. Desiatého, 11. júla budeme posudzovať návrh stanoviska. Potom bude lehota na pozmeňovacie návrhy to bude 7. augusta, potom pozme, návrhy 11. 12. október a hlasovanie vo výbore 28. E, novembra. Väčšinu časti balíčkov budeme, e, z tejto energie budeme schvalovať až v tom novembri. Ďakujem za tú účasť, za diskusia aj vám, pán riaditeľ. Vidím, že kloc sa s vami rozpráva. Dúfam, že vás nebude presviečať o svojich myšlienkach, pretože ja mám na to svoj vlastný názor, ale on je naozaj veľmi rýchly. Ďalší Speedy González. Ďakujem. A teraz výmena názorov s energetickým spoločenstvom. Vítam vás na našom zasadnutí výboru ITRE, aj kolegov poslancov vítam. zo zmluvných krajín energetického spoločenstva. Sme veľmi radi, že ste tu dnes medzi nami a dnes dojde k prvému zasadnutiu pléna energetického spoločenstva a to začne dnes večer 18.45. Teším sa, že je to pán Janes Kobače, to je riaditeľ sekretariatu energetického spoločenstva so sídlom vo Viedni a rád by som vás, všetkých poslancov, aj členov výboru ITRE radu upozornil, že túto diskusiu sme dali do programu kvôli veľmi dôležitým zmenám, ku ktorým dochádza aj v našej politike spôsobuje to balíček pre čistú energiu. Ide o to, ako do týchto činností e, zapojiť aj členov energetického spoločenstva. Rád by som pripomenul, že ide o medzinárodnú organizáciu, ktorú spája na jednej strane EÚ a na druhej strane krajiny z juhovýchodnej Európy a Čierneho mora. Máme šesť balkánskych krajín, Moldavskú Ukrajinu a tiež Gruzinsko. A tá je čím ďalej bližšie členstvo a zúčastňuje sa diskusia, a sú to potom aj pozorovateľi ako napríklad Turecko. Rád by som vysvetlil, že dnešná diskusia by sa mala sústrediť na nasledujúci cieľ Dámy a páni, ak chcete o niečom diskutovať, Claude Turmes a páni Nika, nech sa páči, sadnite si. Sadnite si, kde len chcete. A to hovorím naozaj veľmi láskavo. Nemusíte odchádzať, môžete s nami zostať. Okay, okay. Uh, uh, we need more quiet atmosphere. Uh, well, uh... Potrebujeme v sále väčší pokoj, aby sme mohli pokračovať. Naša dnešná diskusia prebehla tak, že pán riaditeľ energetického spoločenstva prejav, predstaví pokrok, ku ktorému došlo v realizácii európskeho aký to je veľmi dôležitá téma. Zmluva o energetickom spoločenstve je založená na našom komunitárnom práve. A potom pán riaditeľ predstaví svoje názory na to, aká je úloha tohto spoločenstva v rámci balíčku pre čisté energie a v rámci balíčku, ktorý sa zaoberá plynom. Tento balíček pre čistú energiu a bezpečnosť dodávok plynu spolu súvisia. A sú to témy, ktoré sú pre nás všetkých veľmi dôležité. Možno bude potrebné urobiť nejaké zmeny v zmluve o energetickom spoločenstve, ak sa budú chcieť pridať ďalšie zmluvné strany a ak budeme chcieť vytvoriť energetickú úniu, kde bude 20, nie 27, ale 35, 36 členov aj spolu s vami. A to je niečo nevyhnutné. A možno budeme musieť urobiť aj nejaké zmeny v zmluve o založení energetického spoločenstva. Pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Rád by som všetkých prítomných pozdravila, aby som vás poďakoval za vaše pozvanie. Ďakujem aj v mene členov energetického spoločenstva e, z Ukrajiny, Kosova, Bosny, Hercegoviny a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili ste o osmých zmluvných stranách, musím vás opraviť. Práve včera Gruzínsky parlament ratifikoval prístupovú dohodu, takže v súčasnosti je už 9 zmluvných strán. Ja som to Gruzínsko zdôrazňoval. Hovorili ste, že sa Gruzínsko k nám blíži, ale oni už sú našim členom energetické spoločenstvo, je panevropská organizácia, ktorá sa opiera o právne štáty. Je to e, taká, vychádza z aký komunitér A to neplatí len pre EÚ, ale aj pre krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva a pre zmluvné krajiny. Tu vidíte mapu, kde je jasné, že aký komunitér platí aj mimo hranice EÚ. Oranžová farba, to sú pozorovatelia, Dúfam, že niektorí z nich sa stanú aj členmi. Energetické spoločenstvo je organizácia, ktorá sa opiera o právny štát, nie o nejaké memorandum o porozumení alebo niečo podobné. A to znamená, že má podobnú štruktúru ako samotná EÚ a to je aj dôvod preto, že váš parlament v novembri 2015, keď e, definoval túto energetickú úniu, tak zadefinoval definíciu, ktorá vraví, že mm, energetická únia je pre zmluvné strany energetického spoločenstva. Ja ďakujem pánovi Buzekovi, že tiež prispel k tomuto uzneseniu. Opiera sa o právny štát a snaží sa byť nejakou kópiou EÚ a preto máme podobnú štruktúru inštitucionálne zloženie. Je tu regulačný výbor, je to niečo ako váš ACER a je to v rámci toho balíčka pre čistú energiu sa to trochu zmení. Máme stálu skupinu na vysokej úrovni, to je niečo ako váš koreper. Potom máme sekretariat pre energetické spoločenstvo, to je niečo ako vaša komisia, ale malomeradle. A potom je tu Rada ministrov, parlamentné plénum alebo zhromaždenie, ktoré sa dnes, ako ste správne podali, stretne prvýkrát. Ospravedlňujem sa, som trošku nemotorný technicky. Máme aj podobné postupy pre riešenie sporov ako EU, ale nemáme súd. Našim súdom je ministerská rada, ktorá tiež môže uvaľovať isté pokuty. Naše spoločenstvo sa zaoberá celou sériou otázok elektrická energia, plyn, obnoviteľné zdroje energie, životné prostredie, ropa a tak ďalej a tak ďalej. Môžem skonštatovať, že nie, len, nie sme len spoločenstvom pre energetiku, ale aj pre životné prostredie. Stali sme sa platformou, vďaka ktorej je možné integrovať e, kraje, okraje EÚ, teda krajiny, ktoré sú okolo EÚ, a to ich integrovať stálym spôsobom do organizácie, ktorá spolupracuje s EÚ. Najzložitejšou časťou AKI v rámci energetickej únie je tretí energetický balíček a to je krátka prezentácia toho, kde, v akej situácii sú naše zmluvné strany. Vidíme tam Macedónsko, Kosovo a ďalšie krajiny, ktoré sa snažia o implementáciu energetického balíčka. Bosna, Hercegovina a Čierna hora to ešte neurobili, ale ani niektoré členské štáty EU sa to nemajú. A ako hovoril pán Buzek, tak teraz je pred nami istá dilema. Vytvárame aky, ktoré je kópiou európskeho aky, ale na hranici medzi európskymi štátmi a zlomnými štátmi je tam istá právna medzera, my ju musíme preklenúť a preto tento rok e, diskutujeme o možných zmenách zmluvy a tam by sme povedali, že členské štáty EÚ na hranici Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Grécko, Taliansko, Chorvátsko, že tieto krajiny by mali rešpektovať rovnaké režimy vo vzťahu k zmluvným stranom ako medzi členskými štátmi EÚ ale to zároveň znamená, že zmluvné strany spoločenstva, ktoré by takto profitovali, by sa mali viacej integrovať a mali by sa viacej podobať členským štátom EÚ a práve preto navrhujeme to, že by sa nariadenie priamo aplikovalo aj na nich a že by e, niektoré inštitúcie mali priamu kompetenciu na územie EÚ. Možno je to kacírska myšlienka, ale ACER, ktorý monitoruje reguláciu trhu a dbá na transparentnosť. tak ten už niečo také robí a bolo by nezmyslom, keby sme na území energetického spoločenstva duplikovali niečo pre 9 zmluvných strán. Navyše potrebujeme lepšie vymáhanie práva v prípade porušovania pravidel. A tiež potrebujeme lepšiu, lepšie vymáhanie práva v štátnej pomoci a v hospodárskom práve. To je navrhnuté. EU to v zásade podporuje. Komisia s nami spolupracuje a dúfajme, že rada udelí na to mandát ale môže sa stať, že nie všetky zmluvné strany budú schopné naskočiť na tento veľmi rýchlo a pokrokovo koncipovaný vlak. A preto uvažujeme o akomsi asymetrickom členstve. Niektoré krajiny by mali existujúci štatút a niektoré by mali oveľa pokrokovejšiu pozíciu. Pozrieme sa, ako sa rozvíja diskusia. Tú dvojrýchlostnú Európu by sme vlastne poprvýkrát vyskúšali v našom spoločenstve a ten balíček pre čistú energiu pre nás tiež dôležitý. Zmluvné strany sa snažia transponovať rovnaké legislatívne akty ty ako krajiny EÚ. A tento balíček pre čistú energiu bude mať obrovský dopad aj na naše zmluvné strany a preto ich vyzývame, aby sa tým prednostne zaoberali. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože by som veľmi rýchlo prekročil rečnícky čas ale my sme predložili vlastné návrhy k tomu balíčku pre čistú energiu. A určite vám to dodáme písomne, aby sme vás tu teraz nezaťažovali detailami. To je úvod k našej spoločnej diskusii. Máme tu aj poslancov a dúfam, že budú mať neskôr možnosť aj predstaviť svoje názory na nevyriešené otázky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, ďakujem pekne, Janes, za váš prejav. Na úvod, no a slovo teraz dostanú naši kolegovia. z parlamentov členských štátov energetického spoločenstva. Ako prvý predseda všetkých poslancov na našom parlamentnom pléne mene energetického spoločenstva pán Muhamed Mustafa z Kosova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán profesor Buzek. Ja som veľmi rád, že dnes môžem tu vystúpiť na tomto zasadnutí energetického spoločenstva Európskeho parlamentu. Rád by som vám poďakoval za túto príležitosť podeliť sa s vami o názory, o výzvach na budovanie čistej energetické politiky, riešenie problémov. Dovolte mi povedať, že som veľmi rád, že sme dosiahli pokrok týkajúca tretieho balíčka, ako povedal pán Kopač právny rámec balíčku bol skompletizovaný takmer v všetkých krajinách a tiež v Kosove. Takže Kosovo chce plniť aký, chce prispieť k budovaniu stabilnej energetické politiky a stratégie, ktoré zaistí bezpečnosť dodávok či energie a efektívnej efektívne energie pre podniky a ďalších spotrebiteľov. Ja myslím, že úloha energetického spoločenstva je obrovská. Takže spája krajiny, ktoré sa snažia o členstvo EU a znížia, alebo skrátia čas na plnenie kritérií a nesmieme na to zabúdať. Eh, východisko mnohých krajín v tejto, na tejto ceste je rôzne a veľkou výzvou. Mnohé krajiny rozvíjajú svoje kapacity elektrického prúdu z neobnoviteľných zdrojov. Uhlie, napríklad s obrovskými dopadmi na životné prostredie. Musíme vyrovnávať s tými dopadmi na životné prostredie a sme pripravení spolupracovať s vami, s energetickým spoločenstvom, s orgánmi EÚ na odstraňovanie následkov takéto politiky. Myslím, že jeden z kľúčových problémov pre ďalšie investície je jasná analýza sociálnych eh, prínosov, čo speje s budovaním nových kapacít, nebol transformované spoločnosti, keď budú zdieľať eh, prínosy náklady Niemcové vlády, spoločenstva, my v Kosove počujeme predná a nový zákon o ťažbe časť výnosov pôjde myslím spoločenstvom na to, aby dokázali reagovať na environmentálne otázky Takže tešíme sa na spoluprácu a tešíme sa na naše plénum o hodinu a pár minút. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že vy hovoríte nielen v mene Kosovského parlamentu, ale v mene vás všetkých poslancov zo zmluvných strán, zmluvných štátov, energetického spoločenstva. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Sú pre nás veľmi pozbudivé, pretože potrebujeme tiež či chápanie situácie, takže je to typická situácia prospešná pre všetky strany. Strany a členské štáty EÚ v tejto situácii. No a teraz by som rád do slovo ďalšiemu členovi parlamentného zhromaždenia, pán Lev Pidlisecký, ktorý zastupuje ukrajinský parlament. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Som Lev Pidlisecký, som z Ukrajiny a pracujem v výbore pre energetiku. Ja by som chcel informovať o tom, že sa nám práve podarilo prijať tretí energetický balíček na trhu s elektrickým prúdom, takže práve sme prijali nový zákon. Ďakujeme za vašu podporu a spoluprácu, pretože je to pre nás skutočne veľmi dôležité pre Ukrajinu, aby bola bližšie k Európe, pretože my sa pokladáme za súčasť Európy a dúfam, že to budeme cítiť v každej sfére našich aktivít keď hovoríme o trhu s elektrickým prúdom a celoeurópskych myšlienkach, myslím, že je veľmi dôležité eh, zdôrazniť pár faktov, že je veľmi dôležité mať hospodárskú súťaž na každom trhu vnútri a hospodárskú súťaž na celoeurópskom trhu, možnosť obchodovať, zabezpečiť vo eh, všetkých oblasti, ako je plyn, elektrický prúd, na to, aby sme mali jeden spoločný trh, na to, aby výrobcové na Ukrajine mohli predávať elektrický prúd v eh, Nemecku alebo Španielsku a rovnakým smerom zase na Ukrajinu. Pre nás je veľmi dôležité mať eh, bezpečnosť a istotu dodávok a som si istý, že Európa potrebuje rovnakú vec, takže budovanie prepojení, skutočných zariadení je veľmi dôležité a ja dúfam, že sa nám podarí všetkými susednými krajinami. Znamená elektrik, e, na bezpečnosť v našom regióne. To je dôležité pre nás všetkých. Takže cezhraničné, cezhraničný tok energie a obchodovanie musí byť hlavným cieľom našej spolupráce. Ďakujem pekne za vašu podporu a teším sa na našu spoluprácu. Ďakujem pekne. Slovo teraz pán Besim Pegaj, ktorý vstupuje Kosovský parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ja si vážim príležitosť, ktorú dal Európsky parlament a sekretariát energetického spoločenstva, aby sme hovorili o skúsenostiach Európskej únie a spolupráca s Európskym parlamentom. Hovoríme o transpozícii európskej legislatívy. Pracujeme na tom ako krajina, ale myslím, že niekedy treba vestiť nielen transpozíciu. Musíme sa venovať tiež aproximácii ktorá je niekedy potrebná v našich, našich krajinách, ktoré že zákony, ktoré legislatíva, ktorá platí inde, musí byť prispôsobená našim podmienkam. My sme prijali v Kosove tretí balíček, takže teraz je tu výzva implementácie rovnako veľkou výzvou pre nás všetkých je regionálny tok Kosovo a Albánsko. My sme budovali 400 KVH a siete medzi Kosovom a Albánskom. Boli to miliónové investície a nefunguje to kvôli nespolupráci v regióne, kvôli prekážkam Takže Enco being implemented. And this is big, uh, big challenge for Členstvo ENCOE bolo veľkou prekážkou miliónovej investície, teda EU tok energii nie je. A ja z tohto dôvodu vyzývam Európsky parlament, aby podporil. Viem, že to nie je priamo v vašich rukách, lebo by som rád, aby ste podporili, že členstvo by nemalo byť vždy s podmienkami, a podmienkami, ktoré nie sú v rukách kosovských inštitúcií. Vy ste, pán Kopač, hovoril o urovnávaní sporov. Áno, ministra, ale to tiež nie je právne záväzné. Takže v budúcnosti, keď budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch, tak musíme hovoriť o riešení sporu medzi členskými štátmi, pretože keď vidíme, že jeden člen nerešpektuje zmluvy a škodí záujmom celého regiónu, nielen jednej krajiny, musíme urobiť nejaké kroky v tom, týmto smerom ďalším krokom projekt TAP. To je plynovod, my sme prijali v Kosove prikázali pripravenosť stať sa súčasťou, pretože keď hovoríme o roku 2030 alebo 2050, tak eh, musíme mať nejaké alternatívy. Ešte raz by som vám chcel poďakovať eh, za tú príležitosť, že tu dnes môžeme byť eh, a môžeme vyjadriť naše obavy. Dobre, ďakujem pekne. Je to tiež pre nás taká radosť a radi by sme hovorili s vami v všetkých otázkach, pretože pre nás naše aktivity sú veľmi dôležité. Naša spolupráca je veľmi dôležitá do stranách, takže ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. No a teraz by som sa chcel spýtať ďalších váš kolegov, ďalších kolegov, mojich strán, energetického spoločenstva, či niekto by sa chcel ešte vyjadriť, okrem troch kolegov, ktorí už vystúpili. Zdá sa, že niekto ďalší nežiadal slova. Takže slovo dostanú členovia výboru ITRE, ako prvý pán Turmes. Ďakujem pekne Jerzy a ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto zasadnutia. Je veľmi dôležité, že sa uskutočňujú takéto výmeny medzi nami, poslancami Európskej únie, vami, všimi susedmi. No, ja chápem to tak, že energetická bezpečnosť je o investičnej bezpečnosti, Často narastajúci populizmus v Európe, boli sme pod tlakom a bolo prijaté politické rozhodnutie snažiť sa o rýchlu integráciu všetkých vašich krajín. A to malo okamžite dopady, pretože medzinárodní investori okamžite oveľa menej chcú integrovať aj do energetického sektora vo vašich krajinách. Ja musím povedať, že aj vďaka osobnému nasadeniu Jerzyho pokiaľ nemáme pre vás, často môžeme spolupracovať pomocou takéto štrukturovanej spolupráce na to, aby sme budovali rámec, ktorý je stabilný a láka investorov. A to sa snažíme. No a otázky, ktoré máme my, ešte bližšie momente, keď sme hovorili o nových pravidlách a trhu. Takže našich analýz dôležité budú obnoviteľné zdroje, vietor, solá energia, vodná energia a ďalej budeme musieť riešiť dve otázky. Jeden je veľmi flexibilný systém, pretože obnoviteľné zdroje sú premenlivejšie ako tradičný systém. Ďalej máme záujem prekročiť hranice Takže myslím, a to je otázka, ktorú máme medzi nami Európskeho parlamentu, my chceme zrýchliť likvidný energetický trh. A otázka je, či by to malo byť len pre krajiny EÚ, alebo, keď ideme teraz tým smerom, či okamžite by sme sa mali snažiť vytvoriť trh pre krajiny členské a nečlenské. No a ja si myslím, že elektróny nevedia, či sú v EÚ alebo či nie sú v EÚ. Ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli kolektívne pracovať a tvorili energetický trh postupne. Viem, že v Srbsku je teraz výmena že o tom treba diskutovať, to nie je jednoduché, keď e, každý chce byť e, hlavný. So, um, where are you on that? So is, do you think that... Čo si myslíte? Záujem alebo záujem o jeden veľký spoločný trh ja som bol nedávno na konferencii IRINA, čo je veľká medzinárodná organizácia pre obnoviteľné zdroje. No a dozvedel som, že regióny v Európe, kde sú najlacnejšie obnoviteľné zdroje, to nie je Švédsko, Nemecko alebo Portugalsko, je to juhovýchodná Európa, pretože vy máte relatívne e, veľký hydroelektrický potenciál, ktorý nie je využívaný, pričom vo väčšine európskych krajinách. Krajín sme využili už eh, tam všetku, no a samozrejme otázka je, že kde ste diska energie solárnej. No a jednu vec, ktorú vidíme v Rumunsku a Bulhorsku napríklad, je, že náklady v Rumunsku a Bulhorsku na no, budovanie veternej turbíny sú oveľa nižšie ako v Nemecku. V Nemecku tie kapitály sú 3-4%, pričom v Rumunsku a Bulharsku 12-13%, takže my sa teraz snažíme tvoriť európsky rozpočet, znižovanie rizik a kapitálových nákladov. A ja sa pýtam, myslíte, že to nástroj na zníženie kapitálových nákladov investícií je niečo, čo by mohlo pomôcť vašim krajinám profitovať z lepších podmienok financovania. Takže s energiami ako lepšie spolupracovať a ďalej naši rozvoj potenciálu. Teraz Jaromír Kohlíček. Ďakujem. Veľmi rád počúvam teoretikov, ktorí sú výbornými rečníkmi, ale bohužiaľ realita je iná. Legislatíva, technické normy, Um, energetický sektor to je tradičný sektor všetkých európskych štátov, všetky európske štáty tam kooperujú. Po druhej svetovej vojne všetky európske štáty zjednotili svoje úsilie, aby sa zjednotili v oblasti um, ocele, energetiky e, um, a v iných oblastiach a harmonizovali si tam technické normy. Je dobré, že aj ďalšie susedné štáty chcú stabilizovať technicky svoje siete, pretože každý, kto pracoval v priemysle, vie, že aj iný podnik môže pokaziť sieť, ak nedodržiavajú napätie, frekvenciu, A preto je to veľká radosť, keď vidíme, že susedné štáty chcú takto s nami spolupracovať. To je nevyhnutný predpoklad na to, aby sa prepojili siete. Vážený kolega z Ukrajiny možno nemá také dlhé skúsenosti, ale pred asi 40 rokmi existoval trojuholník medzi Maďarskom a západnou Ukrajinou, kde sme mohli z východu na západ a naopak e, robiť transfery energie. A je radosťou počuť, že tieto možnosti sa rozširujú. Samozrejme, stabilizácia noriem ako e, napätie prúdu, to je predpokladom, aby to mohlo fungovať nielen na regionálnej úrovni, nielen medzi dvoma, troma domami. Cezhraničná spolupráca je teda predpokladom a sme veľmi radi, že energetická bezpečnosť je v záujme spotrebiteľov nielen v EÚ, ale aj e, v širšom regióne. Máme samozrejme Máme dosť zlé skúsenosti z minulosti, e, napríklad z Československa, Poľska, Bulharska, Rumúnska. Ale musíme e, zohľadňovať e, možnosti oceňovania na trhoch. Ja nie som ekonóm, ja som človek z praxe, tak ja chápem menej, ale chápem to, Ehm, že veľkí šéfovia, ktorí kúpili časti sieti, majú veľké plány. Ehm, obnoviteľné energie nie sú riešením pre všetky problémy, pretože sa nedá skladovať elektrická energia. Tu v Bruseli počas svojej diskusie, e, svojej e, návštevy ste určite videli, 5 e, krát za toto popoludne pršalo a medzi tým 5 krát svietilo slnko. A keď máte solárne panely ako ja, tak si uvedomujete, že sú to šoky pre produkciu, keď sa slnko objaví a keď potom znova zajde za oblak. A rovnaké e, poznatky platia pre veternú energiu. To môže narušiť elektrickú sieť Takže musíme byť opatrní so zavádzaním týchto strojov energie. A pokiaľ ide o potenciál hydroelektriny um, alebo biomasy, áno, to by mohlo pomôcť eh, v časoch, kedy vrcholí dopyt po energii, aby sa vyvážila sieť, ale vy určite ste dosť múdri na to, aby ste E, slepo neaplikovali všetky odporúčania. Ešte raz opakujem, som veľmi rád, že ste súčasťou tohto spoločenstva. Toto spoločenstvo má pred sebou e, veľmi optimistickú a nádejnú budúcnosť. A preto sme radi, že ste sa k nám pripojili. Ďakujem. Vy ste spomínali tretí energetický balík, ktorý sa takmer v plnom rozsahu implementuje v niektorých zmluvných štátoch. Je veľmi dôležitý e, pre investície a pre všetky e, tie vzťahy medzi EÚ a zmluvnými štátmi bez implementácie takéhoto dôležitého balíka e, z pohľadu vnútorného trhu EÚ, z pohľadu nášho spoločného trhu, aj medzi EÚ a zmluvnými štátmi, je dôležité plne implementovať tretí energetický balík. A v našej prezentácii pán riaditeľ takisto e, spomenul sieťové kodexy a tie sú takisto veľmi dôležité pre fungovanie nášho spoločného vnútorného trhu. Ak chceme medzi sebou si otvárať plne hranice, tie kodexy musia fungovať. Ešte sú tu tri o nezodpovedané otázky. Právnych, právne medzery, poprvé právne medzery na hraniciach. Tieto právne medzery sa musia odstrániť. E, zazneli návrhy na zmenu zmluvy napríklad Um, máte nejakú predstavu o tom, ako by sa mohla zmluva upraviť? Druhá otázka, ktorú predkladám do diskusie, je nielen vaša aktivita v ACERI, mali by ste sa tam plne zúčastňovať, plným členstvom samozrejme, ale aj v ENCO-E a v ENCO-G a v iných európskych inštitúciách by ste mali byť zastúpení plne. No a posledná, tretia otázka. Európsky súdny dvor. Ak chceme otvoriť trhy a umožniť investície a ak chceme využívať aj vaše trasy na dodávky energie, napríklad cez vaše štáty, napríklad pre zemný plyn, tak musíme rovnakým spôsobom chápať určité veci, určité rozhodnutia, určité šetrenia a určité rozhodnutia, ktoré pro nich, po nich nasledujú. O tomto by ste mohli niečo povedať. Európska únia, členské štáty sa môžu v oblasti energetiky ľahšie integrovať, pretože e, záujem našich občanov je jasný. Vidno tu výhody pre občanov. Naši občania nemajú záujem o geopolitiku, ale chcú, aby zemný plyn e, sa dodával plynule, aby mali neprerušované dodávky elektrickej energie, dobytov do, do nemocníc a tak ďalej. Takže tu je taký konsenzus. A e, e, konsenzus medzi našimi občanmi v Európe. A s vami by sme nie, tiež niečo také potrebovali. E, toto súvisí s tým, čo som hovoril o tých trasách pre dodávky energií. Kolegovia, chcete ešte niečo dodať v mene zmluvných štátov po týchto pripomienkach, čo tu zazneli? Nech sa páči ukrajinský kolega. Thank you very much for, uh, for your issue that you raised. Yes, you, you mentioned about the, the electricity line that was to the vy ste spomínal to elektrické prepojenie so západnou Ukrajinou. Časť Ukrajiny je pripojená na sieť EÚ. Volá sa to ostrov Bušten, Bušten Island. A v budúcnosti by sme chceli celú Ukrajinu prepojiť Um, nebude to možné síce rýchlo, ale bolo by dobré priebežne obchodovať, mať na to zariadenia. A to by pomohlo. V niektorých, oblasti, v niektorých obdobiach Ukrajine, v niektorých obdobiach by to pomohlo EÚ. No a tieto zariadenia, ktoré potrebujeme, Veľkoobchodné ceny elektriny v Ukrajine sú teraz vyššie ako v Európe a toto je veľká príležitosť pre Európu obchodovať s Ukrajinou a zarobiť na tom a pre nás by to bolo takisto dôležité, pretože by sme znížili ceny pre spotrebiteľov. Ak by sme európskym subjektom umožnili obchodovať na Ukrajine. Čiže to by bolo obojstranne výhodné Ukrajina má 40 miliónov obyvateľov, vyše 40 miliónov obyvateľov, čiže navzájom by sme si vedeli takto pomôcť. V Ukrajine máme najvyššie tarify e, v Európe na e, napájanie veternej a e, slnečnej energie do siete, čiže teraz máme investičný boom E, sieť potrebujeme samozrejme, ale dôležité je vybalansovanie. A my máme takisto štátnu e, uholnú e, spoločnosť, ktorá má tri veľké elektrárne v Ukrajine a teraz hľada investorov z EÚ. My máme veľký trh na Ukrajine, to by mohlo byť možné E, zaujímavé pre Európu a v budúcnosti sú tu možnosti energetických tokov s možnosťami predávať, predávať energiu do Európy. Čiže táto cezhraničná spolupráca je veľmi dôležitá, má budúcnosť a myslím si, že budeme dobrými partnermi, tak ako sme už mnohé roky v sektore zemného plynu. My vlastne dodávame veľký podiel e, zemného plynu Európe. Snažíme sa byť zodpovedným partnerom. Ďakujem ešte raz za spoluprácu a dúfam, že takýchto stretnutí bude viac. Ďakujem aj sekretariátu za to, že nám umožnil nastaviť rovnaké pravidlá ako v Európe, pretože keď máme odlišné pravidlá, nemôžeme spolupracovať. Technické veci, technické normy sú jedna vec, právne normy druhá, druhá vec. Spolupráca v každej oblasti je veľmi užitočná. Uh, European investments in the uh, Ukrainian gas pipelines, for example. Európske investície do ukrajinských plynovodov sú takisto dôležité, dôležitou možnosťou. Čiže elektrická energia aj zemný plyn. To sú veľké možnosti. Teraz kosovský kolega. Ďakujem. Ďakujem za to, že sme sa mohli vyjadriť a za to, že si môžeme vymieňať tieto skúsenosti. Pokiaľ ide o dohody o transmisii, o prenose energie, máme niektoré e, takéto dohody. Nie všetci, všetky štáty v regióne ich majú. My ešte nemáme takúto dohodu s Macedónskom a pripravujeme ju so Srbskom. Je to ale veľká prekažka, pretože sme plánovali Eh, investície do prenosových eh, sústav, eh, čo je predpoklad tokov energie zasa. A keď chceme regionálny trh, tak to znamená, že investície sa nemôžu realizovať iba v jednom štáte, inak to nemá zmysel. My teda pracujeme na dvoch frontoch. Investovanie prenosová sústava, prenosové prepojenie s Albánskom, to trvalo 10 rokov od štúdie uskutočniteľnosti až po investíciu a teraz sa tá investícia nevyužíva. A teraz sa snažíme liberalizovať trh. Od 1. apríla sme liberalizovali trh, privatizovali sme distribúciu, v rámci krajiny bolo ohľadom toho veľa hádok, my vysvetľujeme ľuďom, že my neprivatizujeme sieť, pretože to je regulovaná infraštruktúra, to nemôže štát predať. Pokiaľ ide o e, právnu dieru, legislatívnu dieru, áno, je tu. E, máme síce legislatívu, ale implementácia nie je kompletná. Nie sme ešte pripravení my teraz e, budujeme uholné elektrárne na 12 rokov. Ja som bol ministrom energie a moja skúsenosť so Svetovou bankou a s inš- medzinárodnými inštitúciami bola nie vždy najlepšia. Ja som môjmu premiérovi povedal, že s týmito inštitúciami sa nedajú realizovať tie elektrárne, pretože vždy, keď sa už niečo riešilo, tak, tak do toho zasiahla občianská spoločnosť. Takže ak chceme eh, bezpečnosť dodávok, musíme do toho dať ten eh, mechanizmus vyváženia. A potom tretia vec, ENCO-E je veľmi dôležitý pre stabilitu v regióne pretože musíme mať výmenníky a keď nebudeme mať um, takúto transmisiu pre kosovský trh, tak to nebude fungovať. A pokiaľ ide o podporu, áno, máme výkupné ceny obnoviteľnej energie, ale to v prítomnosti nie je, v súčasnosti nie je veľmi populárne to nefunguje ako podpora obnoviteľných zdrojov, takže potrebujeme vašu pomoc. Nemecko bolo veľmi aktívne v tomto v minulosti a teraz Nemecko vymýšľa novú stratégiu, aby sme mohli robiť takéto reformy, tak potrebujeme vaše skúsenosti na kosovskom trhu a nie len tam, v celom regióne pretože tu nejde iba o e, jeden trh jednej krajiny. Stratégia musí byť jedna pre celý región. A potom ten náš región musí byť e, zosúladený s celým európskym regiónom. Uh, uh, Ďakujem. Ešte prispiem k tej diskusii o právnych záležitostiach vaša aktivita v európskych inštitúciách ako ENCO-E alebo ENCO-G eh, závisí najmä od eh, vášho aký komunotér, či už máte schválenú eh, unijnú legislatívu pre energetické spoločenstvo. Čiže je potrebné upraviť u vás niečo, tak aby sme mohli spolupracovať v rámci ENCO-E a ENCO-G a ACERu. Samozrejme. Pán Turms? Pokiaľ ide o náklady na obnoviteľné zdroje energii, tie boli v minulosti drahé, ale už nie sú drahé tieto zdroje energie. Čiže vy, keď stanovíte výkupnú cenu pre obnoviteľné energie, musíte ju adaptovať klesajúcim cenám. To je ponaučenie, ktoré sme získali u nás v Európe. Niekedy to trvalo príliš dlho, kým sme znížili ceny a investori potom majú obrovskú maržu na tie obnoviteľné e, zdroje energií a potom vznikne investičná bublina. To sa stalo u nás, hlavne so slnečnou energiou. Čiže musíte tam mať tú flexibilitu, redukovať cenu. A potom máme tzv. tendre teraz. Na úrovni energetického spoločenstva by ste mohli organizovať nejaké workshopy a semináre, aby uh, sme tam hovorili, ako uh, naplánovať tendre pre tieto druhy energie. A tá, tým vytvoríte uh, lepšiu hospodárskú súťaž a získate nižšie ceny. A pokiaľ ide o otázku uhlia, to je rovnaká debata ako v EÚ. Všetci z nás žijeme na inej planete. Máme Parížskú dohodu, Musím vám úprimne povedať, že uholná energia nemá veľkú budúcnosť, pretože žijeme na tej istej planete a nemôžeme spaľovať už viac uhlia. To je komplikácia aj pre investorov. Ehm, štát nemá respektíve štát má možno stratégiu na 15 rokov, ale investor nevie, čo bude o tri roky a bojí sa. No a potom ešte jedna pripomienka. Na úrovni EÚ e, s členskými štátmi teraz e, plánujeme, čo bude v roku 2030 e, v oblasti obnoviteľných zdrojov, klimatických zmien. A robíme to preto aj, aby sme vytvorili predvydateľné prostredie pre súkromného investora, pretože ak súkromný investor vie, že Bulharsko chce mať takéto percento veternej a slnečnej energie v najbližších rokoch, tak potom bulharský trh je pre investora zaujímavý a, a potom bulharská vláda príde s tendrom a investor môže na to zareagovať. Vy ste už e, začali diskutovať na úrovni Európskeho spoločenstva o tomto, o ďalšej fáze európskej legislatívy a o týchto dlhodobých stratégiách? Pretože e, investori potrebujú signál o tom, akým smerom sa uberá trh. Ďakujem. Ja súhlasím s kolegom Claudom Turmsom vo všeobecnosti možno, ale by sme sa nemali zhodnúť úplne na všetkom vždy. Aby z... Áno, nespaľovať uhlie je správna cesta, ale to neznamená, že už sa vôbec nebude používať uhlie. Takže áno, vo všeobecnosti Claude Turms e, má pravdu, lebo musíme dodržiavať Parížskú dohodu ale nemali by sme byť <laughs> príliš rýchli. Niektoré členské štáty by EÚ by takisto možno mohli, mohli s tým mať e, problémy. Nie iba vy ako zmluvné štáty. Ešte je tu ďalšia požiadavka o slovo. Máte slovo? Eh, Pán Filip Vukovič z Čiernej hory. Yes, Hvala. Drago mi je što imam priliku da se obratim ovom visokom domu. Ďakujem, že mám tu príležitosť obrátiť sa na toto dnešné zhromaždenie a začal by som tým, že vyjadrím moje uspokojenie, pokiaľ ide o spoluprácu s vedením energetického spoločenstva, tak ako to vedie pani Janes Kopáč. Myslím, že inštitúcia, ktorú vedie, je na dobrej ceste, aby e, krok po kroku vyriešila problémy ktoré konštatujeme v energetickom sektore. To je jeden z najvýznamnejších eh, problémov všetkých hospodárstiev, vrátanie našej ekonomiky, teda čiernohorskej. Ja som banský inžinier, mám doktorát v oblasti baníctva a veľmi dlho som bol aktívny aj v spracovaní uhlia. Nemienim tu hovoriť o uhli, ale rád by som vám pripomenul, že uhlie predstavuje 54 celkovej produkcie elektrickej energie, teda je to priemer v, e, vo svete a v USA je to tiež vysoký pomer. Takže nemôžeme čakať, že veľmi krátko, za 10 alebo 15 rokov, že by tento priemer alebo táto účasť podiel uhlia sa nejakým radikálnym spôsobom znížil. A odborníci v oblasti to vedia veľmi dobre. Je samozrejme jasné, že potrebujeme pracovať tým smerom, aby e, sa spotreba uhlia znižovala. A to sa môže urobiť cestou e, vyššej energetickej účinnosti, ale v rámci, a v rámci nových inštalácií, ktoré umožnia vyššiu energetickú účinnosť a teda e, zachytia alebo e, využijú vyšší pomer tepla produkovaného z uhlia, než to bolo predtým. Takže ostatné zdroje, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, veterná energia, solárna a tak ďalej. Samozrejme, že sú aplikovateľné tam, kde to ich použitie je ekonomicky odôvodniteľné. A keď myslím na Černú horu, tak ja si myslím, že my sme možno dosiahli najlepšie výsledky, pokiaľ ide o aplikáciu smernice e, v spolupráci s EÚ. Stanovili sme si cieľ 30 podielu obnoviteľných zdrojov a my sme dosiahli 40 podielu, takže sme E, vylepšili sme tento výsledok významným spôsobom a očakávame, že využijeme e, významný podiel obnoviteľných zdrojov energie pri produkcii elektrickej energii. Čierna hora je malý štát, nepotrebujeme teda až také obrovské kvantá dokonca. Máme možnosť exportovať e, napríklad mm, E, veterná firma, e, talianská firma na produkciu veternej energie e, začala pôsobiť aj u nás a potom začala s nami spolupracovať a istým spôsobom nám umožnilo prepojenie a káblové prepojenie, ktoré sa urobilo, tak umožnilo presúvať nadbytočnú produkciu, produkciu energie do krajín, ktoré to potrebovali. Samozrejme, že by sme mali znižovať e, používanie fosílnych palív, uhlia, znižovať emisie NOx, COX a tak ďalej. Áno, ja s vami e, súhlasím aj súhlasím aj s tým, že všetci na planéte my sme mali zdieľať tieto ciele, ale kým nemáme taký proces integrácie malých štátov, ako je aj naša, a keď nebudú o, e, môcť sa začleniť do takej spolupráce, ako je EÚ, tak to stane len pri zbožnom želaní. Len veľké štáty to môžu urobiť a prečo sa vytvorila aj EÚ práve preto, aby mohla plánovať svoju budúcnosť. Niektoré členské štáty viac menej malé sa rozhodli vytvoriť úniu, ktorá predstavuje 500 miliónov občanov a na základe tejto kritickej masy môže plánovať aj v energetike okrem iného. A my sa čo skoro staneme E, členmi NATO. Myslím, že budúci mesiac Čierna hora a ja dúfam, že čo skôr sa staneme aj členmi EÚ. Ďakujem. Hovorí pán Buzek. Nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže by som. Možno Európska komisia ktorá je zastúpená, pán Roderick van Forst možno. Myslím, že pán Kopač je tiež súčasťou e, výkonnej komisie a je e, zastúpený aj vo Viedni, takže vlastne Fanforst. Vy ste akési bruselské rameno komisie v tejto oblasti, ak by ste sa chceli vyjadriť, zareagovať alebo sa pustiť do internej diskusie medzi dvomi kolegami, ktorí sú kolegami z výkonnej komisie. Nech sa páči, nie, neváhajte, dajte si. Ďakujem za príležitosť, že môžem vystúpiť. Ja si myslím, že pán riaditeľ Kopač, nie sme priamými kolegami. Ja zastupujem komisiu Tyži Energiu zatiaľ čo pán riaditeľ Kopáč a jeho tým pracuje v inej, v rámci inej štruktúry a inštitúcie. Pán Kopáč povedal, že sekretariát ich spoločenstva by sa mohol porovnať s Európskou komisiou v Bruseli. Išlo o porovnanie a nie o E, rovnitka. Je to len taký malý detail, ale chcela som to upresniť. E, rád by som tiež upozornil, že v rámci výmeny názorov, ktorú e, dnes máme, môžeme skonštatovať, aké obrovské výzvy pred nami stoja, ale aj tie obrovské zisky a prospech, ktorý sme už zaznamenali a ktorý môžeme ešte získať z tejto spolupráci, z tejto spolupráce pod zaštitou sekretariatu. Ide predovšetkým o to, aby zmluvné strany, ktorých bolo 8, teraz už je 9, aby vyvinuli maximálne úsilie, aby absorbovali e, aký komunitér. Je to obrovská práca. A predstaviteľ Kosova hovoril o určitých prázdnych miestach v aplikácii, e, v Kosove. To znamená, že ešte stále nám ostáva veľa práce. Predtým, než by sme mohli skonštatovať, že aký komunitér bolo korektne aplikované e, zmluvnými stranami. Niektoré zmluvné strany naozaj dosiahli im e, obrovské e, úspechy ako Čierna hora. Iné majú väčšie ťažkosti z rôznych dôvodov, ale tento proces pokračuje, potrebuje svoj čas, samozrejme e, spotrebováva isté zdroje, samozrejme nie vždy príde okamžite úspech nevždy sú k dispozícii všetky prvky na aplikačné mechanizmy, aby sa realizovalo to, čo je potrebné, ale samozrejme snažíme sa pomôcť zmluvným stranám, aby e, boli naozaj pripravení. A ďalší bod. Vzhľadom na to, čo povedal pán Turmes, vyzval zmluvné strany, aby planifikovali e, v horizonte 2030, aby sa pozerali do budúcnosti. Áno, má pravdu. Čas práce sa už urobila medzi EÚ a zmluvnými stranami, keď sa dohodli určité prvky, aký komunitér ktoré by sa mali e, v blízkej alebo e, trošku dlhšej budúcnosti aplikovať v energetike. pretože všetky národné legislatívy samozrejme a situácie nie sú v rovnakej situácii, nemajú rovnaké e, e, lagúny, prázdne miesta a teda v rámci balíčka čistých energií mm, potrebujú koordináciu, spoluprácu. Ako náhle sa to príjme v EÚ, tak samozrejme budú potom aj e, dodatočnými e, výzvami aj pre zmluvné strany. Obraciame sa teda do budúcnosti spolu so zmluvnými stranami. A to ma privádza k môjmu poslednému bodu. Čas tejto prípravnej práce spočíva v tom, aby sa adaptovali z mluvy energetického spoločenstva, aby boli pripravené na budúcnosť. A to znamená aj diskusiu o možnosti zmien, pozmenenia zmluvy spoločenstva, energetického spoločenstva, aby e, bolo viacej adaptované na našu prácu. na to spolupracujeme v tej e, pracovnej skupine alebo reflexnej skupine na najvyššej úrovni. Vy ste jej pán Buzek e, e, viac, vy ste ju predsedali a veľmi často sa hovorí o správe Buzek. a postupovali sme tak, aby sme sa dopracovali k špecifickým modifikáciám v zmluve Európskeho e, energetického spoločenstva, aby sme dosiahli lepšiu spoluprácu. Nebudem tie novely či pozmeňovacie návrhy tu spomínať, možno pán Kopač by to ešte rád urobil, ale v každom prípade je to súčasťou našej práce. Ja dúfam, že oktobrová rada ministrov bude schopná prijať e, priebežné závery v súvislosti s týmito zmenami. A, a ďakujeme zmluvným stranám za ich angažovanosť, ktorú prejavili za ich otvorenosť aj v spoločnej práci s nami. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem, hovorí pán Buzek, za tieto významné poznámky. Hovorili ste o sprave, ktorej som bol spoluautorom. skutočnosti boli tri úrovne eh, návrhov vylepšení pre zmluvné strany. Tá prvá úroveň, existujúca legislatíva, aby sa zabezpečila jej plná aplikácia. Po druhé, bolo potrebné prijať rozhodnutia na úrovni ministrov energetiky. Bolo to trošku zložitejšie, ale to nevyždávalo žiadnu zmenu v zmluvách a tretia úroveň. Tam išlo o rozsiahlejšie návrhy a opatrenia, ktoré vyžadovali zmeny v energetickom v dohode energetického spoločenstva. Mnohé z tých opatrení prvej, druhej úrovni sa realizovali a teraz e, sa venujeme tretej etape alebo tretej úrovni. Určite príde aj ďalšia etapa, pretože to trvalo niekoľko rokov. A teraz dávam slovo pánovi riaditeľovi. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Kopáč. Rád by som zareagoval stručne na rôzne veci, ktoré tu boli povedané. Pán Turmes spomínal o obchodnej výmene, hovoril o obnoviteľných zdrojoch energií. Keď hovorím o týchto obchodných aspektoch, alebo keď ste hovorili o regionálnom obchode a tak ďalej, toto spoločenstvo sa vytvorilo ako organizácia, ktorá má spravovať regionálny obchod a to aj robí. Nepotrebujeme žiadne paralelné inštitúcie alebo nové návrhy. pre všeobecnú spoluprácu, pretože to, čo máme na, podľa nás dobre funguje. Pokiaľ ide o energetické spoločenstvo, snažíme sa realizovať isté veci na regionálnej úrovni, napríklad vytvorenie eh, Byra v, Čierno, v Čiernej hore to bolo trošku vnútené a všetci E, boli e, prinútení e, tam sa zúčastňovať tejto práce. Hoci nie všetky zmluvné strany sa zúčastňujú tejto práce, napríklad Srbsko, ani Rumunsko či Bulharsko sa nezúčastnili, ale napriek tomu, že to bolo povinné v rámci AKI. Ale stalo to obrovské množstvo úsilia Teraz už je jednoduchšie e, realizovať myšlienky a preto sme v sekretariate nechceli e, niektoré veci nechceli aplikovať, pretože iný prístup by nefungoval. Sú, to, sú tu určité zmluvné strany a krajiny, ktoré nechcú byť viacej integrované a my si Musíme tiež uvedomiť, že niektoré krajiny e, proti sebe pred 15 rokmi viedli vojnu. Teda snažíme sa vytvoriť národné koncepty, myšlienky a, a snažíme sa ich rozšíriť na celý región. Padol tu príklad srbskej energetickej burzy, ktorá sa pomaly stáva atraktívnou aj pre subjekty zo susedných krajín. A podobne to funguje aj v EÚ, pretože najprv fungovali národné energetické burzy, Tie sa postupne spájajú a potom budeme mať len dve burzy a to bude výsledok. My sa naozaj snažíme stimulovať naše zmluvné strany k tomu, aby nadvezovali aspoň bilaterálne vzťahy medzi dvomi stranami a medzi susednými stranami. A pomaly sa to zlepšuje, posúva. Nejde len o trh s energiami, o burzy. My v určitých istých modeloch môžeme napríklad aj fungovať ako príklad pre EÚ, pretože v krajinách bývalej Jugoslávie spolupráca s časti funguje veľmi dobre, takže Veci nie sú čierno-biele, ale zlepšuje sa to. Obnoviteľné zdroje energie všetky zvolovné strany sa snažili zavádzať tie napájacie tarify. Bolo to módna záležitosť, všetci sa o to snažili. Teraz EU ponúka lacnejšie riešenie vypisovanie tendrov. Ide tu rozdiel medzi trhovou a tendrovou cenou, ale niekoľko málo členských štátov niečo také zaviedlo. V našom prípade je to tak, že Albánsko už prijalo nový zákon o obnoviteľných zdrojoch a to je kópia nemeckého zákona vlastne. A sekretariat sa teraz pripravuje na podobné právne riešenie pre ostatné zmluvné strany. Tento návrh čoskoro predložíme a dúfam, že ho zmluvné strany schvália. Rozvoj obnoviteľných zdrojov v našom regióne je veľmi pozitívny. Sme dokonca 10 nad cieľom, ktorý sme si stanovili na rok 2020. Takmer všetky zmluvné strany sú za tým cieľom len tri e, zmluvné strany, tri krajiny majú isté problémy na tejto ceste. Keď hovoríme o energetickej burze, tak treba povedať, že regionálna spolupráca sa zlepšuje, ale je potrebná aj spolupráca s EÚ. Nemali by sme bagatelizovať to, k čomu došlo tento rok v zime. Bulharsko zakázalo vývoz elektrickej energie a to radikálne zvýšilo ceny v bývalej Juhoslavskej republike, Macedónsku, Rumunsku a tak ďalej. A to je situácia, ktorá absolútne odporuje európskemu aký. My ako sekretariat sme dostali sťažnosti od Macedónska a zahajili sme postup spolu s komisiou O tom diskutujeme v rámci trojstranných rokovaní spolu s Bulharskom a snažíme sa zabraniť tomu, aby sa takéto situácie neopakovali. Regionálna spolupráca je potrebná aj s členskými štátmi EÚ v regióne. Aj to je ďalší krok našej regionálnej spolupráce. Nie je predsa možné považovať zmluvné strany energetického spoločenstva za nejaký samostatný vesmír alebo svet. Ukrajina je dostatočne veľká na to, aby si vytvorila vlastný vnútorný trh s elektrickou energiou a podarilo sa jej to relatívne úspešne a dúfajme, že to dotiahne do úspešného konca. My sa snažíme im v tom e, naozaj pomôcť. Čo je ale dôležité, e, to je jedna vec. Nie je potrebné robiť synchronizáciu príliš rýchlo, ale je potrebné vytvárať tie back-to-back -back stations, aby sme mali aspoň minimálnu výmenu elektrickej energie, aby sme vytvorili konkurenčné prostredie, aby sme zvýšili bezpečnosť dodávok elektrickej energie. Pán profesor Buzek spomenul tri oblasti, alebo sa dotkol troch oblastí a to sú tie právne medzery, prázdne piesta. Vy ako europoslanci ste diskutovali o bezpečnosti dodávok plynu. Komisia sa snaží tú právnu medzeru preklenúť doložkou switch on v článku 15, ale právna služba rady to nepodporila, ale pokiaľ viem, že právna služba síce povedala, že doložka je v poriadku, ale nie na, v nariadení, že to teda najprv musí prejsť nejakou medzinárodnou dohodou. A tá medzinárodná dohoda je zmluva o energetickom spoločenstve. To znamená, že my musíme najprv preklenúť túto právnu medzeru a dostať túto doložku switch on do zmluvy o energetickom spoločenstve. Nebude to jednoduché, spomeňme si na to, ako vy ako EÚ ste prijímali Lisabonskú zmluvu. Nechcem to tu samozrejme úplne porovnávať, ale určité úlohy sú podobné. Dúfam, že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. A ešte jedna vec. E, ušia integrácia. Európske inštitúcie No, lebo niekto by si mohol myslieť, že fungujú podobne, ale nie je to tak. Je to agentúra ACER, ktorá má možnosť účasti regulačných úradov z tretich krajín. A regulačný úrad Čiernej hory bol vyzvaný, aby sa podielal na práci ACERu. To bola nutná podmienka. Aj Srbsko bolo vyzvané, ale nesplnilo podmienky tretieho energetického balíčku, takže sa toho nemohlo zúčastniť. NCOE má plnohodnotných členov. Z našich členov Albánsko sa stalo plnohodnotným členom pred mesiacom a sú tu len tri krajiny, ktoré nie sú členmi Kosovo, krajina a Moldavsko. Kosovo by mohlo byť členom NCOE, ale žiaľ je tu blokácia zo strany prevádzkovateľa srbskej prenosovej sústavy. V každom prípade NCOE je úplne otvorená organizácia, a NCLG ale nie je otvorená a nepríjme ďalšieho člena. Myslíme si, že by mali zmeniť svoje stanovy, pretože niektoré e, zmluvné strany Napríklad sú tu prevádzkovateľia prenosovej sústavy z Ukrajiny, ktorí sú veľmi aktívni a ktorí sa podierajú na e, práci NZOG ako veľmi plnoprávny a tak ďalej. Presadzovanie práva. Úplne s vami súhlasím. Naše zmluvné strany by boli veľmi radi, keby boli viacej zapojené, ale to súvisí s tým, že by museli prevziať aj väčšiu zodpovednosť. Nebudem zachádzať do detajlov, len by som rád spomenul, že bez ďalšej právnej integrácie na technickej úrovni. Vnútorný energetický trh. Nezabúdajme, že zmluvné strany sú súčasťou jednotného energetického trhu a bez ďalšej harmonizácie to jednoducho nepôjde. A bez plne fungujúceho energetického trhu na Ukrajine Európa nebude dobre fungovať z hľadiska plynu. Teda pracujeme na tom všetko, máme pred sebou dôležité úlohy a výzvy a čo je najdôležitejšie, to je zmena zmluvy. Ale dúfam, že sa nám to podarí. Ďakujem, hovorí pán Buzek. Ďakujem za vašu činnosť, za to, že ste sa zúčastnili nášho stretnutia a o 15 minút sa stretneme na parlamentnom zhromaždení. My ako výbor ITRE sa stretneme 18. mája v Štrásburgu, tam budeme hlasovať, je to štvrtok do obeda. A 29. a 30. mája bude klasické zasadnutie ITRE v Bruseli. Ďakujem všetkým a končím dnešné zasadnutie. Máme len minútové oneskorenie. Tlmočníci sú tu stále s nami. Srdečne im za to ďakujem a uvidíme sa na budúce v Bruseli o 15 minút na parlamentnom zhromaždení.